Uh, um, Vážení kolegovia, prepačte, že meškáme so začiatkom, ale nevedela som, že mám takto spontánne nahradiť eh, predsedu, aj keď sa k nám prida eh, čo nevidieť. V prvom rade chceme uvítať čo najsrdečnejšie a slávnostne 20 poslancov z národných parlamentov z 15 krajín, ktorí tu sú e, spolu s ďalšími e, kolegami z národných parlamentov, dokopy 56. Ide o diskusiu ohľadne cyklu za rok 2018, teda cyklu o európskom semestri za rok 2018. Takže Naozaj vás čo najsrdečnejšie vítame. Je toto aj váš parlament, aj keď možno, že niekedy môžeme zanietenie diskutovať, hlavne o tom, keď sa snažíme dohodnúť, kto by mal robiť e, v akej oblasti, ale ja e, myslím, že najlepšie je spolupracovať v záujme dobrých výsledkov. Takže je to dobrá chvíľa hovoriť o výsledku tohto cyklu za rok 2018 v kontexte európskeho semestra, keďže tie odporúčania pre jednotlivé krajiny rada schválila už pred letom a teraz by sa mali e, realizovať v rámci e, rozpočtových e, zákonov, ktoré sa teraz schvalujú, alebo sa o nich diskutuje, je tu rozhodnutie každého jedného národného parlamentu v kontexte schvalovania rozpočtov, národných rozpočtov, ale to môže mať dopad aj na iné členské krajiny a preto je mimoriadne dôležité hovoriť spoločne o výsledku tohto e, cyklu o európskom semestri za rok 2018. E, e, už býva zvykom, že sa vypracováva správa z vlastnej iniciatívy a v našom parlamente a tá sa teraz finišuje, teda aspoň sa o to snažíme, nie je to jednoduché. A je tu aj náš spravodajca, pán Mavrides, je tu prítomný. A cieľom rozpravy je e, možno, že e, diskutovať ešte pred formálnym schválením tejto správy našim parlamentom a poskytnúť spätnú väzbu aj Európskej komisii ohľadne tohto cyklu predtým, ako Európska komisia zverejní výročný prieskum rastu, kde budú zakotvené hospodárske a rozpočtové priority mm, pre budúci rok a to nás zaujíma všetkých, myslím. Ja teraz budem to tu moderovať ako predsednička alebo predsedajúca. A preto chcem pripomenúť niekoľko pravidiel Máme tu 20 e, jazykov. E, predsednička láskavo ďakuje tlmočníkom. Zdravíme našich poslucháčov. Máte tu žlté tlačivo, vďaka ktorému sa môžete prihlásiť ako rečník. E, Inokedy sa žltá karta používa na úplne iný účel, ale dnes sa tak môžete zapojiť do diskusie. Takže každý, kto sa bude chcieť zapojiť, či už národný poslanec alebo europoslanec, musí vyplniť toto tlačivo. A ja potom dám slovo spravodajcovi, on nám to odprezentuje, teda svoju správu a potom e, otvoríme diskusiu, potom tieňový spravodajca, jeden z tieňových spravodajcov, ktorý by sa chcel vyjadriť a potom dám priestor možno dvom národným poslancom a jednému európskemu poslancovi, poslankyni a e, pokúsime sa dať priestor všetkým, ktorí majú záujem, ale každý budete mať 3 e, e, minúty s výnimkou spravodajcu, ten bude mať trochu viac času k dispozícii. Ak by to bolo príliš dlhé, tak zoberiem mikrofón aj jemu. Takže nech sa páči, pán Mavrides. Ďakujem pekne, pani Pervonš Beres teraz ste v úlohe predsedajúcej. Ja srdečne vítam všetkých 20 národných poslancov, poslankyň, e, ktorí tu zastupuje 15 členských krajín. Prosím, pripravte si sluchatka, pretože budem pokračovať v mojej materčine. Ďakujem, takže ešte raz srdečne vítam delegácie z jednotlivých členských krajín. Vaša prítomnosť aj príspevky budú pre nás dôležité, pre našu rozpravu. Európsky parlament vždy víta takúto rozpravu s národnými parlamentami. Ja som zo skupiny socialistov a demokratov a my si obzvlášť myslíme, že takýto dialog treba aj naďalej podporovať. Chcem upresniť, že tento začiatok alebo tento úvod je veľmi dôležitý z hľadiska vzťahov s Európskou komisiou a Zároveň by sme chceli podporiť tých, ktorí veria v európsky projekt. Naša kritika má za cieľ um, vytvoriť lepšiu budúcnú spoločnosť v Európe a nejde nám o to niečo ničiť. Takže k veci. Táto naozaj rozpráva prichádza v tú najsprávnejšiu chvíľu. Ide o európsku politiku, hospodárskú politiku v eurozóne a koná sa e, krátko pred zverejnením e, výročného prieskumu rastu Európskou komisiou. Sú tam potom zakotvené hospodárske a rozpočtové priority na nadchádzajúci rok. Hovoríme aj možno o dianí v Taliansku, o ich e, pozícii v eurozóne, k tomu sa ešte dostanem, alebo vrátim neskôr. A e, o 7 mesiacov sa konajú voľby do Európskeho parlamentu a chceme, aby Európa mala budúcnosť, tak e, voliči musia naozaj veriť, že Európa budúcnosť má, ale musíme byť aj úprimní a zároveň rozhodní pamätať na naše hodnoty a zásady, pretože tie stvoria základ našej únie. Ja si myslím, že, alebo som presvedčený, že naše hodnoty tvoria niečo, ale politiky potom tomu moc nekorešpondujú a to prispieva k euroskeptizmu a podkopáva to európsky projekt. Čo tým myslím konkrétne? E, završenie Európskej menovej únie aj vo svetle diania v Taliansku na prehlpenie tejto Eh, hospodárskej a menovej únie. Potrebujeme jednoznačnú politickú angažovanosť, rozhodnú správu a taktiež demokratické skladanie účtov. A mali by sme eh, využiť lepšie eh, rozpočtové prostriedky, ktoré máme k dispozícii. Mala by byť správna rovnováha medzi rozpočtovou zodpovednosťou a solidaritou. To chcem zdôrazniť. To je rozhodné pre tých z nás, ktorí veria aj v jedno, aj v druhé. Ja som rád, eh, že niektorí z nás eh, veria slepo možno v samoreguláciu trhu bez eh, zásahu zvonku, ale potom náhle možno nastúpi kríza. kríza. A možno keby sme boli mávali e, reguláciu a dohľad, tak by sme sa možno vyhli e, aspoň do istej miery tomu e, neželanému vývoju. A ešte jedna vec špecifickejšie, konkrétne Európska banková únia. Tu mám veľmi jednoznačný postoj, pretože ja to sledujem od samotného začiatku a ešte stále to tomu venujem pozornosť. Už sme sa dohodli, že takúto bankovú úniu budeme mať a bude stať na troch pilieroch. A chceli by sme mm, sa možno pozrieť na to, ktorý pilier slúži viac ktorej, ktorým členským krajinám. A my ako Európsky parlament sme potom pretlačili tie tri piliere, už sme zrealizovali ten prvý A tretím je e, e, systém záruky vkladov a ten sa ešte nezrealizoval na rozdiel od prvého a druhého, a to preto, že niektoré členské krajiny si myslia, že to e, nekorešponduje s ich vnútroštátnymi politickými cieľmi. Takže to poviem ešte raz, nie sú tu iba hospodárske dôvody, ale aj právne a morálne dôvody No ale my sme sa dohodli na troch pilieroch a mali by sme ich teda aj e, zrealizovať. Nemali by byť žiadne ospravedlenenia na zdržiavanie realizácie všetkých troch pilierov, pretože každým dňom prichádzajú nové a nové hrozby na uh, hospodárskych trhoch. V EÚ je aj niečo e, dôležité a ide o spravodlivé postupy, alebo možno, že nekalé postupy. Až pri tých e, spotrebných zmluvách, e, ktoré vystavujú banky. Ja by som o tom mohol hovoriť e, v kontexte cyperských bank. Tu sú naozaj mnohé otázky vo vzťahu s tými nekalými postupmi a nekalými doložkami, nejasnými doložkami zo strany bank. E, účinné uplatňovanie európskej legislatívy je nevyhnutné, pretože iba to môže vytvoriť e, spravodlivú konkurenciu. Na európsky semester, štrukturálne reformy e, sa neuskutočňujú dostatočne. A tu potrebujeme vás, národné parlamenty. Musíme sa poučiť e, z našej skúsenosti a aj národné parlamenty sa musia zapojiť do e, vypracovania tých odporúčaní pre tú, ktorú krajinu. Potrebujeme aj nové ukazovatele v rámci Európskeho semestra ohľadne sociálnych a environmentálnych záležitostí. Chcem pripomenúť príspevok aj Európskej komisie. Bol tam zapracovaný, zapracované tam boli ciele e, udržateľného rastu. Je to v európskom semestri, ale nie je to už v tých jednotlivých e, odporúčaniach pre členské krajiny. A potom tie základné práva a zásady, tuším ich je 20, e, týka sa to aj trhu práce. To je v tom pilieri o sociálnych právach. My jednoducho chceme zlepšiť pracovné a životné podmienky našich spoluobčanov a ak sme o tom presvedčení, tak by sme mali následne podľa toho aj vypracovať politiky. Možno, že mať vyššiu, väčšiu flexibilitu pri uplatňovaní e, paktu stability a flexibilita je potrebná. to Európska komisia samotná navrhla v roku 2015, čiže viac flexibility, tak aby sa zvýšili investície a aj rast. apelujeme teda na revíziu tohto paktu stability, tak aby sme mali inkluzívne eh, hospodáranie s rozpočtom. Mal by tu byť minister financií eurozóny a, eh, a Európsky menový fond. Mali by sme mať aj nové finančné, ak nie rozpočtové nástroje na zaručenie stability a skutočnú konvergenciu e, hospodárstiev v rámci e, hospodárskej a menovej únie. Treba sa zaoberať aj s hospodárskou a sociálnou exkluziou. Nemali by sme bojovať iba proti extrémizmu, ale proti um, nezamestnanosti a uniku um, ehm, mozgov, hlavne z juhu Európy, ale aj od inakiaľ. Mladí cestujú z jednej časti krajiny do inej časti krajiny a tu naozaj potrebujeme zvýšiť reálne mzdy, aby sme tomu zabránili, pretože sa tu zvýšila produktivita, ale mzdy e, rovnako nerastú. A ešte je tu jeden nástroj, ktorý e, naliehavo potrebujeme a síce mechanizmus e, minimálnej mzdy samozrejme pri zohľadnení eh, kontextu v jednotlivej krajine. Kohezný fond je veľmi dôležitý. Tie prostriedky z neho sú potrebné na eh, zaručenie miery financovania, takže netreba tento fond eh, škrtať tak, ako to navrhuje komisia. A potrebujeme tiež investície investovať treba do európskych projektov. A v neposlednom rade malé a stredné podniky a tiež vzdelávanie sú dôležité. Vzdelávanie to netreba vidieť iba ako výdavok, ale ako eh, multiplikátor Takže toľko z mojej strany a teraz e, si rád vypočujem jednotlivých rečníkov. Ďakujem, pani predsedajúca, za trpezlivosť. E, áno, máme tu mnohých e, potenciálnych rečníkov, čiže ja to tu trošku zmením, to pravidlo. Najskôr dostane tieňový spravodajca, teda bude ich viacero a potom dvaja poslanci z národných parlamentov najskôr za EPP. Tieňový sprava, spravodajca Tom Van den Kerkeral a potom eh, za Taliansko Alberto Ribola eh, z Ligy Severu, ale najskôr tieňový spravodajca Tom. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Som rád, že sú tu zástupcovia národných parlamentov. Teší ma ten záujem o európsky semester. Ja som tieňový spravodajca ľudovcov. Ide o menovú e, politiku a ja som e, teda protejšok spravodajcu Mavridesa sú tu aj tie špecifické odporúčania pre jednotlivé krajiny. Tie sú ale nezáväzné. E, ak to členské krajiny rešpektovať nechcú, tak nemusia, ale naozaj by to bolo žiadúce. V roku 2015 až 2017 sa iba 9 odporúčaní aj zrealizovalo Európsky parlament e, má potom možnosť e, kontaktovať jednotlivé národné parlamenty, hovoriť o vybraných témach, aj keď to možno, že nesúvisí priamo s európskym semestrom, ale dá sa zamerať naozaj aj na to podstatné a snažiť sa o konsenzus. Ako napríklad e, hovoriť o lepšej, lepšom uplatňovaní odporúčaní Niektorí sa to snažia podkopávať, ale ja si myslím, že najdôležitejší je tu dialog s národnými parlamentami. E, dôležité sú tri témy. Reforma trhu práce, potom starnutie obyvateľstva a tiež investície do členských krajín. No, k reformám je tu dôležitá oblasť e, digitalizácie, e, transformácie, trhu práce aj ekonomiky. Naozaj sa tu rýchle menia pracovné štatuty, ale aj ľudia naozaj rýchlo možno, že menia pracovné oblasti. Preto je dôležitá flexibilita. Je to výzva pre aj nás ako Európsky parlament a na to treba aj legislatívu príjmať, ktorá by to sprevádzala. Ide o to e, možno, že sa zamerať lepšie na kvalifikácie, celoživotné vzdelávanie, okrem iného. To treba podporovať. Potrebujeme aj e, bezpečnosť pre tých, ktorí možno, že si nevedia nájsť e, ľahko prácu, ponúknuť im nejaké alternatívy. Ale aj to si vyžaduje reformy a e, štátne financie tu E, treba napríklad mať na pamäti starnutie obyvateľstva. A je to e, záťaž pre verejné financie a sociálne poisťovne. Nech už hovoríme o akejkoľvek krajine, všade rastie počet dôchodcov a klesa počet aktívnych na trhu práce. A to bude mať svoju cenu. Takže to je jedna z hlavných priorít pre členské krajiny vysporiadať sa s touto výzvou, hlavne tam, kde je možno, že vysoká miera zadlženia. Môžeme spomenúť Belgicko, ale aj iné krajiny a, a aj krajiny, kde nie sú dostatočné dôchodkové systémy. To je dlhodobá výzva. Tu majú e, zodpovednosť za budúce generácie, zodpovedná štát a taktiež v oblasti investícií treba spraviť viac v oblasti súkromných, preto máme e, potrebu vybudovať úniu kapitálových trhov, ale treba taktiež sa zamerať na lepšie verejné investovanie. Treba sa naozaj zamerať na to, ako sa to dá e, nastaviť čo najlepšie. Ďakujem za pozornosť a teším sa na vaše príspevky. Takže áno, kolega z našich radov nešiel e, dobrým príkladom, čo sa týka e, dodržania rečníckého štátu. A teraz e, za talianský parlament Alberto Ribela a potom Jažek Vozovský z polského parlamentu, čiže z, z Ligy Severu Alberto Ribola. Ci troviamo oggi qui riuniti. Ďakujem veľmi pekne dnes sme prišli, aby sme sa konfrontovali v oblasti tém európskeho hospodárstva. V súčasnosti e, teraz prebieha aktualizácia dokumentov, ktoré e, predstavujú nový rozpočet. Myslím si, a myslím na reakciu Európy a hm, rozmýšľame aj nad novou stratégiou e, reformy taliansky e, talianskej vlády, vláky povedal Pierre Moskovici a e, komisár Dombrovskis, tieto na prvý pohľad predstavujú výrazný odklon e, e, toho, čo navrhuje Taliansko. E, talianská vláda si myslí, že práve tento návrh by mal byť odprezentovaný do 15. oktobra. Teraz v Taliansku vieme veľmi dobre, čo to znamená čo to znamená byť podvolený paktu stability a rastu. Takže ešte pred sformovaním tejto e, vlády. E, môžem vás pozrieť, poprosiť, aby ste hovorili pomalšie, pretože tlmočníci vám jednoducho nerozumejú. Takže prosím, buďte pomalšie. Takže ale to by som e, poprosil o 30 sekúnd viacej času v takom prípade. Pre, predovšetkým by som chcel počiarknúť, že zastupujem vládu, ktorá je zodpovedná, ktorá chce rešpektovať e, a plniť si svoje úlohy e, v Európe. Ale predstavujem aj a zastupujem vládu, ktorá je udatná e, myslíme na potreby našeho ľudu a nielen na úspory. E, práve to, čo sme sa naučili počas krízy až do Montyho vládu, vlády, e, musíme sa postarať predovšetkým e, o chudobných, o nezamestnaných, aby sme sa vymanili z tejto recesívnej fázy. A to samozrejme významne navyšuje verejný dlh, ktorý samozrejme narastal až preskočil a presiahol 130 HDP. Práve táto mm, mm, politika úspor eh, však nie je dobrým smerom. A chcel by som preto vyzvať eh, na väčšiu flexibilitu paktu stability a rastu až do toho bodu, kým sa neobnoví konkurencieschopnosť a samotný rast. A práve z tohto dôvodu eh, chceme aktualizovať pakt stability a rastu nie len práve čo sa týka stability verejných účtov, ale aj kvôli tomu, aby sme naštartovali konečne aj rast, čo je základný predpoklad. Taliansko sa chce postarať o dobrý rast a tam je preto dobré, aby väčšina parlamentu, ktorú dnes tu zastupujem, podporil e, novú ekonomickú politiku vlády. Jedná sa predovšetkým o ambiciozný program v hospodárskej oblasti, ktorý predovšetkým vytvára predpoklad na znižovanie chudoby, e, predovšetkým medzi mladými ľuďmi a mnohými inými e, členmi spoločnosti. Mali by sme vytvoriť preto lepší priestor na zamestnanosť mladých a samozrejme financovanie vytvorenie takéhoto zárukového systému. A preto je nesmierne dôležité, aby toto bola priorita pre krajinu, aby sme mali k dispozícii investície, dobré vzdelávanie a znižovanie rozdielov. A to je samozrejme uvedené aj v programovom vyhlásení vlády. Práve tento talianský manéver bude predstaviť e, veľmi dobrý e, manéver. E, samozrejme, bez toho to nebude mať vplyv Eh, okamžitý na nominálny rast HDP alebo na znižovanie za, eh, zadlžovania. A teraz eh, tento reformný program pokrývať všetky makroekonomické oblasti a aspekty európskeho rozpočtu. Ale mali, tento by mal mať práve širší záber od znižovania samozrejme daňového zaťaženia a vyhýbania sa všetkým zónam ekonomiky a samozrejme boja proti korupciu. A ak by ste mohli to teraz pomerne ukon, pomaly ukončiť, pretože už ste významne, pretože mali ste 3, 3 minúty a už hovoríte 4,5 minúty. Samozrejme, mali by, práve financovanie z viacročného finančného rámca e, dáva k dispozícii európsky zdroj e, na to, aby sme e, podporili práve rast. Nesmieme ukrajovať z koheznej politiky, ktorej e, predstavuje významný zdroj e, investícií a to musí byť musíme zachovať e, financ, úroveň financovania to, ako bolo napísané v SPP. Kolegovia, prosím, nečítajte príliš rýchlo a prosím, držte sa svojho rečníckého času, pretože e, budeme mať veľký sklz, respektíve tí ostatní rečníci nebudú mať toľko času k dispozícii. Takže prosím, držte sa svojich troch minút. Môžeme si dovoliť presah, ale iba minimálny. A teraz Poľsko má slovo. Pán poslanec Vosovský. So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 v nadchádzajúcom období 7 rokov by sme chceli zabezpečiť, že náš budúci rozpočet e, v Polsku uspokojí naše záväzky a pohľadávky, ale takisto aj e, bude predstavovať financovanie budúcich záväzkov. Čo je pre nás nesmierne dôležité, je práve spoločná polnohospodárska politika. Minus 10%, ktoré bolo navrhnutých, nemusí byť najlepšie zníženie koheznej politiky o 46% je niečo, čo nie je pre nás akceptovateľné. Kohezná politika má jeden jediný cieľ. Jej cieľ je zabezpečiť, aby boli menšie eh, medzery a nerovnovážnosť medzi eh, jednotlivými hospodárstvami, pričom sa musia plniť podmienky zbiehavosti. A myslím si, že práve v tomto uspejeme. No a teraz k novým výzvam. Nové výzvy, bohužiaľ, tým musíme čeliť práve kvôli nie veľmi dobrým politickým rozhodnutiam niektorých členských štátov. Hovoríme o migrácii, hovoríme o vnútornej bezpečnosti a vonkajšej bezpečnosti. Som presvedčený o tom, že by sme mali nájsť prostriedky na ochranu týchto oblastí. Čo hodnotíme pozitívne, je nový návrh nového programu ktorý sa volá Invest EU, ktorý už spomenuli predrečníci. Myslím si, že pre akékoľvek podnikanie toto bude predstavovať dobrú príležitosť v každom jednom členskom štáte. Ako to teda vyzerá? Rast 1,11 1,11 to je iba úroveň, ktoré sa iba mierne navýšilo oproti tomu, čo sme dosahovali v, pre, e, v predchádzajúcom období. Myslíme si, že to je nedostatočné. Myslíme si, že takýto prístup je príliš pasívny a nedostatočne ambiciózny. Sme ochotní to zmeniť. Myslíme si, že by sme mali ísť nad rámec 1,11 hrubého národného produktu. Myslíme si, že by sme sa mohli priblížiť aspoň k 1,2 v tomto ohľade a ako výsledok by sme mohli financovať väčšinu eh, víziev, tak v súčasnosti, ako aj v budúcnosti. Myslím si, že je pomerne jasné, že prístup Polska môže byť odlišný eh, od prístupu k iným krajinám. Chceme ísť eh, vpred a chceme eh, zvyšovať a nie znižovať ten národný príspevok. A na to, aby sme mohli zúročiť to, čo sme teraz dosiahli, mali by sme pokračovať v tomto smere. A tak Takéto náklady by mali byť ale vynakladané racionálne. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem veľmi pekne, že ste dodržali rečnícky čas. E, to mi situáciu uľahčuje, pán Jegeš. I will talk in Portuguese. Ďakujem veľmi pekne, budem hovoriť po portugalsky. Ďakujem iba rýchlo, e, aby som sa zmestil do rečníckého času troch minút. E, chcel by som iba spomenúť naše výhrady o eure a hospodárskej politike v tejto oblasti. My sme všetci identifikovali problémy s e, eurozónou, konkrétne veľké problémy v prvom rade je ten, že e, euro zvyšuje, zvyšuje frekvenciu úsporných opatrení, znižuje počet pracovných príležitostí a musíme zaviesť procyklické politiky a podporiť ich každým dostupným nástrojom aby sme znížili výkyvy hospodárskych cyklov. Silné euro samozrejme nie je dobré pre hospodárstvo európskej periférie, respektíve periférie eurozóny, predovšetkým v oblasti neobchodovateľných e, tovarov ako e, cestovný ruch alebo nehnuteľnosti e, to viedlo k veľkým nerovnovážnostiam v eurozóne a výsledkom je to, že si musíme púšťať žilov, e, pretože z nich e, práve z periférnych ekonomik odchádzajú pracovníci. Jediné, čo sa zmenilo od krízy, je, že teraz sme na e, vrchole tej sinusoidy hospodárskeho cyklu vidíme nárast cien ropy, nárast úrokových sadzieb Takže čo sa e, k nám nepochybne blíži, je nová kríza. Takže periférne hospodárstva potrebujú sa vyvarovať toho, aby uviazli v tzv. europasci. Problémom je, že zdá sa, že e, reálna ekonomika je podriadená euru a nie euro reálnej ekonomike. V Portugalsko hlavný problém je získanie e, menovej nezávislosti. To je možnosť, e, ak potrebujeme naštartovať ekonomiky periférnych ekonomik, krajín, kde euro uškodilo. Ďakujem veľmi pekne. Margarita Markers z Portugalska. Vítajte. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďalší portugalský rečník, v tomto prípade rečníčka, by som chcela zdôrazniť niekoľko bodov, ak bude mať dostatok času. Chcela by som sa poďakovať spravodajcovi. Spravodajca dobre zahrnul eh, správu, ktorú sme si mali možnosť prečítať. Európsky semester je nesmierne dôležitým nástrojom pre vnútorné politiky Európskej únie. My pozorne sledujeme vývoj európskeho semestra a myslím si, že čelíme veľkej výzve. No a tá výzva je to, že musíme nájsť správnu rozvaláhu medzi fiskálnymi politikami a, a e, investíciami, pričom musíme bojovať proti nerovnostiam, aby sme ustrážili túto rovnováhu, musíme mať na pamäti to hlavné slovo a tým je flexibilita. Flexibilita, ako ju vnímame my, je priamým opakom laxnosti. Flexibilita musí byť jasne definovaná v európskych pravidlách. Je, nesmie to byť niečo, čo môže byť e, e, interpretované tak, ako sa nám to páči alebo ako nám to e, vyhovuje a teraz niečo poviem o portugalskom e, príklade. Portugalský príklad je naozaj dobrým príkladom. Mali sme to hospodárstvo, ktoré umožnilo krajine dodržiavať rozpočtové pravidlá eurozóny. Videli sme zníženie nerovností a nárast investícií. Napriek tomu, že e, táto obnova hospodárstva je stále veľmi krehká. Ak sa pozrieme na európsky semester, otázka je, akým spôsobom európsky pilier sociálnych práv môže byť integrovaný do európskeho semestru. Európsky pilier sociálnych práv e, bude mm, efektívne fungovať, iba keď bude dobre integrovaný do európskeho semestra. No, po tretie, e, bolo e, bol to kedysi členský štát, ktorý vlastnil jednotlivé odporúčania, ktoré sa vzťahli, vzťahovali na členské štáty. Otázka je, teraz je tu otázka vlastníctva týchto odporúčaní. A to je to, s čím sa musíme vysporiadať, keď zdieľame našu nezávislosť, našu suverenitu. Keď sa pozrieme na implementáciu týchto pravidel, tie sú vykonávané e, štátnymi orgánmi. To znamená, že národné parlamenty e, musia vyvinúť snahu a úsilie, aby spolupracovali e, s politickými silami a s politickými stranami, a e, vládami na to, aby im vedeli poskytnúť parlamentnú podporu. Musíme samozrejme preukázať rešpekt národným demokraciám a národným parlamentom. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom pani Udeka Lune za skupinu ALDE Estonsko. Nech sa páči, máte slovo. Parlo in italiano. Ďakujem, budem hovoriť po taliansky Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som zdôrazniť jeden bod. E, hovoríme tu e, podporu e, našeho vlastného jazyka. Nemôžeme hovoriť našim jazykom, dúfam, že je to tak naposledy. Vrátim sa k, našemu, k našej hospodárskej témy. Obávam sa, že nehovoríme o dôležitej reforme. Hovoríme o Maastrichtskej dohode, ktorá je založená zdá sa, že tie pravidlá sú nadradené čomukoľvek. Avšak keď čím dlhšie tento eh, princíp eh, bude zotrvávať, potom budeme iba prehlbovať princíp nerovno, nerovná, nerovnosti. Samozrejme, takéto pravidlá sú eh, vždy E, sú vždy, ide na, na prospech tých, ktorí majú peniaze a sú nepriateľom tých, ktorí tieto peniaze si musia požičať. Sú výhodné pre dovozcov a nevýhodné pre vývozcov. A samozrejme je nesmierne e, dôležité, že ten mechanizmus, ktorý e, Európska únia chce, je práve tento. A preto nahrádzame nahrádzame zamestnaného nezamestnaným za neadekvátnu mzdu. E, preto máme Európska únia, e, ktorá vlastne podporuje krátenie miest. A to je to, čo musíme zmeniť na tejto politike. Musíme vytvoriť priestor pre členské štáty, aby rozšírili tieto investície a to takým spôsobom, že tieto investície budú e, zamerané na plnú zamestnanosť. Musíme samozrejme vyrovnať tieto investície e, predovšetkým centralizovaným spôsobom, aby sme dosiahli naše e, hospodárske riešenie, aby prácu mali naozaj všetci, pretože iba tak dospejeme k rastu a k lepšej rovnosti. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Kongratulujem za vašu výbornú taliančinu. Ja sa ospravedlňujem, že nevedeli sme pokryť jazykovým eh, režimom všetky jazyky. My sme vždy podporovali viac, jaži, viac, viac jazyčnosť a je nám veľmi ľúto, keď nevieme poskytnúť tlmočenie do všetkých jazykov ale stále ste boli schopná predložiť váš prejav. A samozrejme, toto nevždy počujeme z úst liberálnych e, kolegov. Samozrejme, prevalentnosť cenovej stability a je hlavným cieľom monetárnej politiky, ale nie hospodárskej politiky Európskej únie. Je pravdou, že ste povedali, že Európska centrálna banka eh, monitoruje cenovú stabilitu, a ktoré je hlavným cieľom, a Európska centrálna banka samozrejme sleduje aj iné čísla, avšak aby sme boli féroví, nie je to úplne pravda. E, v zmluve sa nikde nehovorí, že cenová stabilita je hlavným kritériom. To nie je pravda, to v zmluvách nie je napísané. Sú tu aj iné ciele, ktoré sú vnímané samozrejme odlišne, ale, ale to je práve to, o čom dnes hovoríme. Ďalším rečníkom za Európsky parlament, pán Papadimulis, nech sa páči, máte slovo. Absent. Okay. Nie je tu prítomný. Takže mu dáme priestor neskôr. Pán Baluras z Grécka v rámci GUE NGL. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Som veľmi rád, že sa opäť stretávame Bojovali ste za moju krajinu, za Grécko. A prvýkrát sa úč, účastníme na tejto diskusie ako rovný s rovným. Na tejto diskusii o európskom semestre pretože doteraz sme boli iba pozorovatelia. Prešlo 8 e, rokov, odkedy sme sa museli vyrovnávať s vysoko, vysokou nezamestnanosťou, s poklesom HDP o 25 a neimplantovali sme dobré politiky. Teraz sa hospodárstvu darí, avšak stále cítime naše zranenia, naše problémy. Je to problém ekonomického riadenia, kde nás EÚ využila ako pokusného králika neoliberálnych politik, čo viedlo k zničeniu sociálneho štátu A teraz e, boli porušené sociálne práva, boli zrušené niektoré práva pracujúcich a tým sa prehlbili rozdiely medzi členskými štátmi, ale aj medzi jednotlivými regiónmi, čo sa príjmov týka. Takže myslím si, pán predseda, že je to ako keby Európska únia by bola na palube Titaniku. Niektorí ľudia sa už topia, iní tancujú, ale všetci sa nakoniec potopíme spoločne, pokiaľ si nedáme pozor. A? Samozrejme, chceme eh, pakt, ktorý by zaručoval pracovné miesta. Ako povedala naša estonská kolegyňa, eh, chceme bojovať za pracovné miesta, za eh, hospodárske ciele, ale Európska centrálna banka má iné ciele, ako napríklad boj proti nárastu cien a tým pádom proti kolektívnym dohodám. Avšak musíme rešpektovať právo na štrajk. Máme tu revíziu Európskej sociálnej charty, ktorá má upevniť hospodárskú konvergenciu medzi jednotlivými ľuďmi a ktorá sa má vyvarovať sociálnemu dumpingu. Mali by sme tu mať plán na sociálne investície a na holistický, na holistický prístup na boj proti chudobe pôjdeme proti politikám šetrenia, ktoré idú proti Európe. A musíme sa vys- vymedziť proti xenofóbii a proti nárastu a nástupu krajne pravicových strán. Tieto režimy by sme mali mať možnosť ako podporiť hospodárstvo jednotlivých krajín, ktoré vstúpili do e, memorandového režimu. A medzinárodný summit v rámci OSN by sa mohol definovať e, cestovná mapa a spoločný akčný plán, aby sme zastavili existenciu kráteniu daní a takisto aj záruka ochrany vkladov. Pán Mavrides to už e, spomenul e, ochrana vkladov a navýšenie európskeho rozpočtu by sa mala sústrediť predovšetkým na sociálny rast a sociálnu konvergenciu a to vrátanie pojmu koheznej politiky, ktorá by mala vyrovnávať pozície jednotlivých členských štátov. Potrebujeme lepšiu demokratickú európsku zodpovednosť, ochranu eh, európskych záujmov a Európskeho parlamentu. A európsky občania by mali vedieť prispieť k týmto snahám. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím mikrofón. Myslím si, že by to bolo eh, zaujímavé, zaujímavé ale možno, že Papa Demolos neskôr, ak eh, zostane čas, nám priblíži túto záležitosť, to by som uvítal. Mám na mysli stratégiu prekonovania e, tých e, reštriktívnych opatrení, ktorý, e, ktoré boli požadované menovým fondom vo vašom rozpočte. Je to zaujímavé, ale ak nám zostane čas, budeme sa tomu venovať. A teraz pán Neofitu, parlament Cyprus, skupina EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj naša krajina eh, musela robiť eh, korekcie. Nepovážame tento korekčný program a, odporúčania ako trest. Vnímame to ako možnosť urobiť eh, poriadok a čeliť hospodárskym a finančným krízam. Naša krajina už opustila tento mm, korekčný nápravný program a snižujeme schodok a hospodárstvo nastúpila rastovú trajektóriu. Máme dokonca prebytok 3 nezamestnanosť v roku 2013 predstavovala 13 a v súčasnosti je menej ako 7 a dúfame, že po uplynutí dvoch rokov E, naše hospodárstvo zabezpečí plnú zamestnanosť. Zároveň však berieme na vedomie odporúčania komisie pre rok 2018. Nepovažujeme tieto odporúčania za penalizujúce. Domnievame sa naopak, že mali by sme čo najefektívnejšie, čím skôr uplatniť títo odporúčania. Napríklad odporúčanie o znižovaní podielu ne, teda zlých úverov e, v bankovníctve. Toto odporúčanie sme e, splnili a podiel e, zlých úverov sa prudko znížil Takisto e, realizovali sme rámec pre e, problémy insolventnosti. Potrebujeme však naďalej realizovať reformy, aby sme e, zmenili verejnú správu, aby sme zvýšili produktivitu verejných podnikov, aby sme zjednodušili prístup k financovaniu pre malé a stredné podniky. Chceme aj zvýšiť produktivitu štátnych podnikov Nie som však e, presvedčený, že sa nám podarí naplniť cieľe v oblasti e, privatizácie. Berieme však na vedomie aj odporúčanie zvýšiť odbornú prípravu, vylepšiť odbornú prípravu mládeže a e, reformovať verejné zdravotníctvo do roku 2020. Sme presvedčení, že to splníme, pretože prvé reformy sa zrealizujú k 1. maju budúceho roku. Cyprus prekonal krízu, vnímame to ako výzvu, ako príležitosť e, na zlepšenie. Ďakujem. Veľmi pekne e, ďakujem. A teraz mene Európskeho parlamentu pani Pervanš Perez SAD. Ďakujem. Táto diskusia medzi našimi a národnými parlamentami v tejto fáze cyklu je dôležitá. Ja som bola pred chvíľkou e, na mieste predsedu, ale v národných parlamentoch sa teraz e, definujú národné rozpočty a my sa komisii snažíme e, naznačiť, aké výzvy nás čakajú v budúcom hospodárskom cykle, ale tu sú, myslím, že isté prierezové témy, dve, tri a možno, že by sme sa mohli zhodnúť, e, európsky a národné parlamenty, potom budeme mať e, väčší vplyv. Poprvé, spôsobom, akým Európska komisia využíva alebo nevyužíva veľmi celný nástroj, ku ktorému sme prispeli, síce postup e, makroekonomických nerovnovách. Je to nástroj, ktorý komisia v plnej miere sa neodvážuje používať a teda nie je úplne účinný a v Európe teda pretrvávajú e, nerovnováhy medzi krajinami, kde sú deficity a kde sú prebytky a nenapravuje sa to. A dnes e, vidíme, že okrem týchto pnutí medzi členskými krajinami by to v konečnom dôsledku mohlo e, vytvoriť pnutie medzi eurozónou a zvyškom sveta. Ja e, určite ma nikto nemôže upozorňovať, že e, fandím Trumpovi. On spochybňuje silný vývoz niektorých európskych krajín, pretože možno, že neprávom E, využívajú prebytky, ktoré sa nekorigujú. Myslím, že je tu táto otázka už dlhšie vo vzduchu a nerieši sa. Neviem, či mám ešte čas pre druhý bod. Zdá sa, že ma predseda nechá ešte hovoriť. Budem hovoriť aj o ďalšom aspekte, ktorý je podľa mňa zásadný a síce projekty, e, na ktorých pracuje v súčasnosti Európska komisia. A vidíme, že sa tu jedna téma neustále vracia. Hovorím o makroekonomickej podmienečnosti. Je to pasca. A podľa mňa ju treba odstrániť netreba stále hovoriť o tom, ktoré krajiny sú cnostné alebo môžu ísť príkladom a kde, krajiny, kde sú problémy. Jednoducho treba v plnej miere využiť e, naše, e, to, čo máme spoločné, a síce euro. Vidíme v niektorých krajinách, ale aj tu na pôde Európskeho parlamentu niekedy e, euru pripisujeme všetky e, ťažkosti, s ktorými sa potýkajú naše hospodárstva. E, ale realita je taká, že krajiny, ktoré by chceli vystúpiť z eurozóny, nakoniec váhajú, pretože by to stálo eh, obrovské peniaze a nie je tu navrhnutá žiadna alternatíva, nejaké svetlé zajtrajšky bez eura. Ale eh, seriózne by sme si mali sadnúť za jeden stôl a jasne zadefinovať eh, pravidlá hry, pre nás všetkých, ktorí využívame spoločnú menu euro. Čiže príležitosť aj pre nás, Európske národné parlamenty. Ďakujem. Ako ďalší vystupí pán Skopeček, Česká republika, skupina EKR. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pekne za slovo. Pekné popoludne, vážení kolegovia, dámy a páni. Úvodom by som chcel povedať, že z predchádzajúcich e, vystúpení dostal som pocit, že málo kto z nás si uvedomuje, že väčšina európskych štátov e, žila a žije nad pomery. Počúvam, že tu sa hovorí e, o potrebe bojovať proti úsporom, ale keď sa pozrieme na dlhodobé deficitné rozpočty európskych krajín, nemo- nedokážem uveriť, že je tu taký veľký tlak na to, aby neexistovali úspory aj v tom materiáli, ktorý sme dostali. Hovoríme o fiskálnej politike zameranej na rast. To znamená, že budeme mať rozpočty, ktoré budú naďalej generovať deficit. To je problém, ktorý spôsobil a prehlbil ekonomickú a rozpočtovú krízu v eurozóne a v Európe po roku, po roku 2008 Titanic eh, eh, eh, z Európy, ako povedal kolega, nebol pre zdravú hospodárskú politiku, ale mm, štát blahobytu, ktoré nedokážeme vyfinancovať a preto tlak na uvoľnenie právidel paktu stability a rastu Tuž, nuž všetci vieme, že aj zakladajúce štáty únie a eurozóny nedodržiavajú pravidlá, ktoré vyžadujú od členov, ktoré majú ambíciu pristúpiť k tejto zóne. Veľa sa hovorí o pracovných miestach, ale musíme si uvedomiť, že ich nevytvárajú politici, ale súkromný sektor. Pokiaľ súkromný sektor bude naďalej zaťažovaný reguláciou, nemôžeme sa dočkať ani nových pracovných miest v Španielsku, Taliansku a ďalších krajinách, ktoré čelia problému s nezamestnanosťou mládeže. Domnievam sa, že Európska únia by mohla ísť príkladom. V súčasnosti sa diskutuje o budúcom viacročnom financom rámci. Aj v Českej republike e, sa o tom debatuje a Český parlament vyzýva Európsku úniu, aby šetrila, aby po odchode Európskej únie by mal eh, eh, poklesnúť a nenarastať. Európska únia nemusí hľadať vlastné zdroje a treba sa zamerať na úspory. Veľmi kriticky vnímam eh, snahu zasoladiť dane v Európskej únii, pretože pre krajiny strednej a východnej Európy to by bol koniec konkurencie schopností Nemáme natoľko kvalitné súdnictvo alebo taký hlboký, široký trh ako staré členské štáty a preto nemôžeme akceptovať rovnako vysoké dane ako Francúzsko. Pre nás by to bol obrovský zásah do e, hospodárskeho blahobytu alebo možnosti e, jeho rastu v týchto krajinách. Ďalšia vec, e, ktorú treba spomenúť, počúvame tu názory správa doľava, od liberálnych až e, do komunistických a vyznieva to, ako keby jediné východisko bolo pre eurozónu a Európsku úniu zvoliť si vlastnú mieru integrácie, ako hovorí jeden pražský politik, pretože je očividné, že z tejto širokej e, palety nemôžeme mať rozumný kompromis a členské štáty by mali mať e, slobodu voľby. Ak komunistický kolega chce ísť cestou väčšieho štátu, nech si to buduje u seba a ja pochádzam z krajiny, kde komunistický režim znamenal neslobodu a dramatický prepad domác e, životnej úrovni. Nerad by som to opakoval. Thank you. Veľmi pekne ďakujem. Samozrejme si uvedomujeme, aj e, e, e, niektorí ľudia hovoria, že chceme mať menší rozpočet, zároveň trváme, že nechceme krátiť politiku súdržnosti a ťažko sa to zosúľadia. Ak budeme mať menší rozpočet, budeme mať menej prostriedkov pre koheznú politiku. Zároveň nemôžeme to dosiahnuť, ale je možno, že ste za to, aby sme mali aj menej prostriedkov pre koheznú politiku a v takom prípade e, vaše argumenty e, sú e, konzistentné a logické. A teraz pán Situ, Rumunský senát, skupina EPP. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda. Poviem niekoľko slov o špecifických odporúčaniach pre Rumunsko E, v zásade s nimi súhlasím. Jedine, čo ma znepokojuje, je to, že rumúnska vláda e, ich nedodržiava zatiaľ. Štruktúrny deficit v Rumúnsku sa prehlbuje a ťažko sa budú realizovať tieto odporúčania. So, cítim zmetený, prečo komisie alebo Európsky parlament sa uh, nesnažia nájsť eh, nejaké možnosti, aby prinútili rumunskú vládu, aby dodržovala tieto odporúčania. Ale hlavná vec, na ktorú chcem poukázať, to je problém pracovných síl v Rumunsku aj vo východnej Európe. Eh, vzhľadom na voľný pohyb pracovnej síly, čo je skvelé pre Rumunsko a pre Európu, eh, čelíme teraz ďalšiemu problému u seba v Rumunsku, snažíme sa dosiahnuť hospodársky rast v nasledujúcom období a to bude ťažké, pretože máme stále menej a menej pracovnej síly. A v Rumunsku e, nie dokážeme zaplatiť e, e, robotníkom toľko, aby sa vrátili z, zo západnej vyspelejších, Európy vyspelejších štátov. Pre nás jediným riešením je importovať pracovnú silu z krajín mimo únie. Avšak keď sa o to pokúšame, Eh, stretávame sa s problémami, pretože máme potom nerovnaké podmienky v porovnaní s miestnou pracovnou sílou. Eh, sme nutení platiť eh, importovaným robotníkom viac než miestným. To znepokojuje naše podniky. Snažíme sa to nejakým spôsobom riešiť sme toho názoru, že treba sa vrátiť e, k tým e, pravidlám, e, podľa ktorých pracovníkom mimo únie, musíme, ktorí prichádzajú z mimo krajín mimo únie, musíme platiť mzdy nad rámec minimálnej mzdy alebo priemernej mzdy, zatiaľ čo pre vnútroštátnych pracovníkov to neplatí. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán De Bono. Malta. Skupina EPP. Poprosíme o mikrofón. Prepačte. Mea culpa. V prvom rade chcel by som poďakovať eh, Výboru pre hospodárstvo za možnosť viedriť sa ohľadom návrhu správy E, teší nás, že príslušné vlády a e, výbory sa radia s národnými parlamentami ešte pred e, schválením príslušných správ. Napokon majú význam aj pre rozpočtové plánovanie tej ktorej krajiny. Dobre si uvedomujem, že komisie prehodnocujú alokáciu zdrojov a dúfam, e, že tieto prostriedky na základe e, týchto rokovaní posilňa investície. Zdravotníctvo zostáva dôležitým problémom napriek hospodársky rast a napriek našej podpore e, paktu stability a rastu. E, máme starnúce obyvateľstvo, e, čelíme e, vysoké inflácie a máme nízky podiel žien na pracovnej síle. Okrem toho máme pomerne veľa mladíže, ktorá nedokončí školskú dochádzku. A to eh, bráni eh, pri posilňovaní dôchodkového systému. Treba zabezpečiť, aby všetci občania rovnakým spôsobom eh, mali možnosť využívať vysokú životnú úroveň. Musíme rozmýšľať o tom, ako využiť naše komparatívne výhody, aby krajiny Unii, také ako Malta, nečelili kríze dôchodkového systému z dlhodobého hľadiska Thank you. We remain in... Ďakujem pekne, zostávame na Malte. Teraz vystupí naozaj pán Benningfield. Skupina SAD. Mikrofón poprosíme. Miera koordinácie fiskálnej politiky je potrebná v jej nepritopnosti vzniknú strukturálne problémy v jednom členskom štáte. To môže ohroziť stabilitu ostatných. Eh, Realizácia reformy môže zabezpečiť hospodársky rast, ako aj vytvorenie nových, eh, lepších pracovných miest a sociálnej spravodlivosti pre občanov. Výhody týchto reforiem by eh, mali byť najlepším stimulom aby sa realizovali minimálne e, v stredno a dlhodobom e, horizonte úspešné realizácie reform a statoženie sa s reformami všetkých zúčastnených e, bude veľmi dôležité. Pôjde o národné parlamenty, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri realizácii reform, pretože schválili potrebnú legislatívu. Nehovoriac už o tom, že sme najbližšie tomu, kde sa pocitujú vplyvy našich rozhodnutí. Na Malte politici eh, z Národného a Európskeho parlamentu sa snažia udržovať úzké vzťahy eh, s voličmi a načúvať voličom. Napriek tomu existuje určitá rovnováha, ktorú treba eh, hľadať medzi problémami a odporúčaniami a zároveň e, umožniť všetkým zainteresovaným e, vrátanie vlád, národných parlamentov a sociálnych partnerov e, poskytnutím možnosť, aby to riešili najlepším spôsobom s prihľadnutím na špecifika tej ktorej krajiny. Takáto flexibilita pri použití fiskálnych nástrojov je veľmi dôležitá a zohráva významnú úlohu. Eh, pomohla našej krajine dosiahnuť to, čo sme dosiahli. Sme krajinou, ktorá má silnú, stabilnú eh, ekonomiku, má vysokú mieru rastu a nízku mieru nezamestnanosti. Ďakujem pekne. Now, speaker... Pán Feni Vezi z Maďarského parlamentu za ľudovcov. Ďakujem pekne za slovo. Vážení kolegovia, Maďarsko víta e, fakt, že štatistiky ukazujú, že sa pomaly, ale ste dostávame z krízy, hospodársky rast tu je viditeľný a miera nezamestnanosti tiež e, sa vyvíja pozitívne. Spravilo sa veľa toho za uplynulého bulharského predsedníctva veľa a rakúske predsedníctvo má ešte stále niekoľko mesiacov na to, aby e, sa posunuli ešte ďalej. Európsky semester sa už výrazne zlepšil za uplynulé ruky a hovoríme o tom aj na pôde nášho maďarského parlamentu. Poz pozývame pravidelne zástupcov Európskej komisie. Treba mať jasnú predstavu o tom, ako má fungovať Európsky semester a to je jediná cesta vpred. A jediný spôsob, ako zaručiť, že členské krajiny skutočne sa budú aj na tie odporúčania pozerať ako na niečo, čo im má pomôcť, aby ich mali chuť uplatňovať. Nemyslím si, že by sme mali nejako mm, posilniť súčasný postup alebo postupy sú dostatočne dobre. Odporúčania pre jednotlivé krajiny nemôžu ale nahradiť e, globálne dlhodobé stratégie ale nemôžu byť jediným základom pre viacročné plánovanie. Hospodársky rast v týchto krajinách strednej a východnej Európe e, za tým je hlavne e, hospodárska stabilita. My si nemyslíme, že by sa to tu malo nejak viac prepojiť e, s fondom súdržnosti a makroekonomickými politikami. Proces európskeho semestra so e, sebou prináša aj výzvy a ešte viac to bude asi platiť v kontexte európskych volieb a viadračného finančného rámca. Výskum, vývoj, digitalizácia, na to bude vyčlenených viac rozpočtových prostriedkov, čo vítame, ale financovanie nových oblastí by nemalo ísť na úkor financovania tých tradičných e, ako politika súdržnosti a spoločná polnohospodárska politika, pretože tie dlhodobo prispeli k lepšej konkurencie schopnosti Európy, zvýšili potravinovú bezpečnosť a e, umožnili ľuďom ostávať e, na vidieku, aby mohli tam teda žiť a pracovať. Ďakujem. Iní sa už nezapojili. Vieme, že nie všetky e, krajiny sa vyjadrili. E, takže ešte máme čas, aj keď budem ešte hovoriť ja aj pán e, spravodajca Mavrides. Nikoho nechcem nútiť, ale ak by sa ešte niekto chcel zapojiť do diskusie, tak tak správte prosím teraz. Pán Papa Dimulistu nie je, aj keď viem, že sa chcel e, zapojiť do diskusie. On bol na zozname, e, keď tu žiaľ fyzicky nie je prítomný, takže ja hovorím či, o tom, či ešte by sa niekto teraz tak spontánne chcel s radou národných poslancov poslankyň vyjadriť. No, sme boli na začiatku trošku pesimistickí ohľadne eh, vyhradeného času na túto rozpravu. Povedala som vždy iba jeden zástupca za krajinu, ale teraz by sa mohol prípadne vyjadriť aj niekto druhý, iný. Ak nie, tak eh, najskôr teda ja. Aj keď ešte stále sa môžete hlásiť do diskusie aj počas eh, toho, ako budem ja hovoriť. Vyvstalo tu viacero bodov, aj keď možno z rôznych uhľov e, pohľadu, čo ilustruje, ako ťažké je navrhnúť e, spoločnú e, správu hospodárskych záležitostí aj v kontexte hospodárskej menovej únie a v kontexte EÚ ako takej. Takže niekoľko komentárov k tomu, čo tu odznelo. Fiškálne pravidlá, to je jedna vec. Tu sú možno, že e, dva typy problémov. Poprvé, ak e, model hospodárskej politiky uprednostňujeme a po druhé, otázka, či potrebujeme alebo nepotrebujeme pravidlá. Ja osobne ako možno, že niektorí z vás vedia, som za e, potrebnú e, flexibilitu v kontexte paktu stability. Aj keď súčasné pravidlá určite nie sú dokonalé ani zďaleka nie, z môjho, e, podľa môjho názoru z viacerých dôvodov. Ale a preto sa mi páčilo vystúpenie pána Rybolu z talianského parlamentu, aj keď vôbec nie je z mojej politickej rodiny. E, sú tu teda aj iné nástroje, hospodárske nástroje. A tu by asi nikto nespochybňoval existenciu pravidiel. Možno, že niekomu sa nemusí páčiť to, ktoré pravidlo alebo jeho uplatňovanie, ale nie je možné úplne spochybniť to, že predsa len je potrebné mať isté pravidlá. No a potom môžeme začať hovoriť o tom, či tie pravidlá sa správne uplatňujú a či sú správne. No a musím sa teda vyjadriť aj k talianskej rozprave o rozpočte. Neodolám tomu. jasne pravidla nedodržiava. pravidlá bez flexibility by e, si vyžadovalo 0,6 e, štruktúrálnych, e, percenta štruktúrálnych upravení, úprav. A je tu teda veľký rozdiel medzi cieľom a návrhom. Čiže to je to výrazné odklonenie, už to spadá do tejto definície, ak komisár povie, že je to výrazné odklonenie od cieľu, tak e, sa to nedá spochybniť. Je to fakt. Je to v samotnom dokumente talianskej vlády. Je to výrazný odklon, pretože tá marža flexibility e, môže byť 0,5 ale vidíte, že medzi 0,5 a 1,4 je 0,9 ten rozdiel. Naviac, podľa súčasných pravidiel to síce možné nie je, ale predstavme si, že si tam môžete e, primyslieť všetku možnú flexibilitu ale ani tak by ste sa nedostali e, k 1,4, takže komisia naozaj nemôže povedať nič iné, ako že to je výrazné odklonenie. No a čo potom? Potom sa začne konanie kvôli nadmernému deficitu. To nie je nejako stigmatické, pretože mnohí e, tomu čelili v súčasnosti Španielsko. Skoro každá členská krajina EÚ už také niečo zažila. Takže sa nedá ani povedať, že by to eh, napríklad Francúzsko eh, porušilo a nič sa nestalo. Nie, to nie je pravda. Vždy sa spustí toto konanie kvôli eh, príliš veľkému deficitu. Také sú pravidlá. Ak by sa teda diskutovalo trošku umiernenejšie, tak by to možno, že znížilo mieru stresu na trhoch. Keby sme mali tú flexibilitu, alebo si poviete, že istý, istý počet rokov budeme mať ten prebytočný rozpočet a čeliť tomu konaniu, takže možno, že nehovoriť e, možno o samotných pravidlách, ale ak e, by sa nám to podarilo nejak užitočne nasmerovať, tak by to mohlo byť prínosné. A je tu aj európska úroveň a tu chýbajú nástroje, ktoré by podporovali hospodársky rast a zamestnanosť to je fakt. Niektorí z nás si myslia, že by sme mali mať e, stratégiu pre investície a nástroje, aj väčší rozpočet, pretože ak e, teda sa to nedá na vnútroštátnej úrovni, tak e, treba to možno zaručiť na európskej a potom teda aj postupovať disciplinovane. Sú to teda dosť nekompatibilné pozície a preto asi jedinou cestou je završiť tú hospodárskú a menovú e úniu a mať aj účinnejšie nástroje na zaručenie hospodárskej stability a zároveň rastu. Ja viem, že je to môj osobný názor, vystupujem tu ako európsky poslanec na tomto výbore, ale máme rôzne e, názory. Niektorí sú za rozpočtovú disciplínu, iní mm, možno trochu menej. Čiže možno keneziani versus tí iní. Čiže vhodné pravidlá, potom rešpektovať demokraciu podľa výsledku volieb a mm, možno, že podľa toho navrhnúť e, hospodárske politiky, no a teda zohľadňovať tú európsku a vnútroštátnu úroveň. Mali sme už aj konzervatívnejšiu e, komisiu v minulom volebnom období, čo malo dopad aj na e, uplatňovanie. A teraz je to možno viac tak stredoľavá komisia, ale o tom vlastne rozhodujú e, európsky občania. No a preto si myslím, že aj táto diskusia je dôležitá medzi európskymi poslancami a vami. Môžeme tým e, zmierniť rozdiely v názoroch alebo politické rozdiely, ale bez toho, aby to nejak ohrozilo tú rozmanitosť názorov, ktorá je e, prirodzená s 28, čo skoro 27 členskými krajinami a 500 mm, e, miliónmi obyvateľov. Takže možno, že neohraz, neohrozovať e, základ našeho spolužitia. To by nás nikam neposunulo. Preto sa mi páčil ten konštruktívny tón dnešnej diskusie. A ešte dve pripomienky. Fiškálne pravidlá paktu stability tie nepojednávajú iba o deficite a zadlžení, ale aj o makroekonomickej stabilite a nerovnováhach. Takže táto časť sa možno, že menej zohľadňuje, ako povedala aj pervé Pervejon a tuším zástupca e, Talianskej ligy z severu. Takže sú tu možné aj rôzne kombinácie e, stanovisk. Teda aj Taliansko už e, myslím, že bude pravdepodobne čeliť tomu konaniu kvôli príliš veľkému rozpočtovému schodku. Áno, sú nerovnováhy. Ak máte primárny prebytok eh, v obchodnej bilancii nad 6 tak eh, potom komisia podľa toho aj koná. To neznamená, že sa nedieje nič. Treba sa počúvať. A ešte jedna zaujímavá vec, ktorá vyplynula z diskusie, tá makroekonomická podmienečnosť. Je tu jasné prepojenie medzi hospodárskou politikou, paktom stability, fiškálnym dohľadom a využívaním prostriedkov z fondu srdržnosti. Asi by ste mali o týchto otázkach hovoriť aj s vašimi vládami. Hovorí sa na, o tom na pôde európskych inštitúcií kvôli ďalšej fáze štrukturálnych fondov. Napríklad eh, v Portugalsku sa povedalo, že to možné vôbec nebude. A to podnetilo tú rozpravu medzi Eh, vládou a portugalským parlamentom. To boli teda moje reakcie na to zaujímavé, čo tu odznelo. Pán Papademulis už je medzi nami. Ja teraz teda môžem prestať to tu nejako eh, zaplňať a eh, Máme do pol piatej čas a z mojej skúsenosti eh, vyplýva, že aj pri eh, väčších zasadnutiach sa nám to darí. Teraz nás je tu trošku menej. Eh, ja si myslím, že áno, je zaujímavé si vypočuť aj tie pripravené vystúpenia, ale asi najlepšie je takéto spontánne diskutovanie kedy niekto niečo povie, potom sa na to zareaguje. Dúfam, že na to presne využijeme týchto ostávajúcich 30 minút, aby sme hovorili čo najslobodnejšie. Teraz kolega Dimitrius. Ďakujem pekne, pán predseda. Snažil sa som, som sa byť čo najskôr tu. Eh, eh, mal som ale povinnosť byť na mnohých iných výboroch Súhlasím s mnohými úvodnými slovami nášho spravodajcu Mavridesa. No ale čo som chcel povedať? EÚ eh, e a hlavne eurozóna Ehm, proste nespravili všetko podrebné na to, aby sa pripravili a všetky členské krajiny na zvládnutie ďalšej krízy. Tá určite príde, pretože sú to cykly. Banková únia, tie dva piliere pri dvoch stroch e, sa už e, dosiahol pokrok, ale pri tom treťom systém zabezpeky vkladov, tam sa to odložilo bez nejakého konkrétneho dátumu. Komisia to navrhla, Centrálna banka, Európsky parlament to podporili, pretože ide o to vyhnúť sa novej e, kríze, systemickej kríze, ale blokuje to rada, pretože niektoré členské krajiny použili tzv. neformálne veto. A ešte jedna vec. Ide o vysporiadanie sa s tým obrovským objemom daňových únikov, pretože je tu možnosť toho agresívneho daňového plánovania. A komisia nám povedala, že e, nadnárodné koncerny, tak povediať zákonne, e, našli e, spôsoby, ako platili čo najmenej alebo žiadne dane. Čiže zamestnanci a malé a stredné podniky to musia vykompenzovať, vyplatiť viac. E, čiže je to tu v prospech tých nadnárodných koncernov, tých obrov hospodárskych a potom aj otázka zdaňovania digitálneho hospodárstva. Nedarí sa nám vytvoriť potrebné pravidlá tak, aby veľké podniky digitálnej ekonomiky a digitálnej revolúcie môžu prispäť adekvátnym spôsobom. Máme tu prípad Google a prípady McDonaldu. A mm, na záver mi dovolte povedať, že som spokojný. Počas 4 rokov počas môjho mandátu Grécko mohlo vystúpiť e, z programu riadenej správy. A to je vlastne režim monitorovania implementácie štátneho rozpočtu v rámci semestra. Chcel by som prizvukovať že teraz eh, je práve v Taliansku veľmi silná turbulencia. A Grécko však eh, zvládlo vyhybať sa schodkom a naopak dosahovať prebytky rozpočtov. Takže zatiaľ sa nám celkom darí. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. And also Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pánovi Papadimulisovi. Ja som nadnesol otázku, ktorú by možno Dimitrios mohol zodpovedať a to sú problémy nového rozpočtu a pozície eh, penzií, ktoré boli krátené Medzinárodným menovým fondom. Takže to je téma na diskusiu, áno. A najprv tu máme vašeho kolegu a potom nás... Nám o tom tiež môžete niečo povedať, pán Baluras. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som zdôrazniť veľmi užitočnú pripomienku, ktorá nám pomáha prehlbiť našu diskusiu. Musíme sa vyhnúť fóbickým syndromom, ktoré sa vyskytujú na mnohých oblastiach eh, v Európe. A chcel by som hovoriť o záležitosti, ktorú ste zdôraznili vy. A potom na to môže odpovedať Dimitrios. Práve toto bolo ustanovené Medzinárodným menovým fondom, ktorý dogmatickým spôsobom sa pridržal svojich predpovedí. Pamätáte si prvú chybu s multiplikátormi. Takže Medzinárodný menový fond eh, ustanovil krátenie penzií a to tým, že predpovedal, že budeme neschopní dosiahnuť ciele primárnych prebytkov, avšak za posledné tri roky sme presahovali 29,3 a náš rast je pomerne dynamický. Tento rok to bude viac ako 2 a pokiaľ viem, Medzinárodný menový fond predpovedá rast 2,5 a 2,6 rast. Penzie práve kvôli tejto hĺbkovej kríze a kvôli tomu, že táto záležitosť je stále otvorená, toto nám toto pomáha práve deťom a mm, pradeťom a vnukom e, tých ľudí, ktorí mali poberať penziu. Pretože ich starí rodičia, ich rodičia neuvoľňujú pracovné miesta. Avšak toto si vyžaduje jasné rozhodnutie tak zo strany európskych inštitúcií a Medzinárodného medového fondu. Pretože ak tu ostane hoci len tieň pochybnosti, to samozrejme nebude dobré. Takže ďakujem veľmi pekne a ďakujem za slovo. Pán Dimitrios, ďakujem veľmi pekne. V Grécku máme optimistickú náladu. Sme presvedčení o tom, že budeme schopní dodržať naše záväzky. A to v plnej miere. tak za rok 2018 a 2019 my sme sa zaviazali na 3,5-percentný schodok, tak na rok 2018 a 2019, čo sa týka roku 2018, blížime sa ku koncu roka a e, komisia predpokladá, že toto číslo presiahneme. Európsky a grécky predstavitelia hovoria o primárnom prebytku viac ako 4%. Minulý rok sme mali prebytok 4,2% a predtým ešte o to vyšší. Ide nám o to, aby sme presvedčili všetkých vrátane Európskej komisie, a to vrátane IMF, že pacta sunt servanda, a síce, že dodržiavame naše dohody a dodržíme naše záväzky, tak za tento rok, ako aj budúci rok, bez toho, aby sme museli sa pridržiavať tohto kontraproduktívneho opatrenia krátenia penzí. Ďalšie opatrenie v Grécku, toto, ktoré zahrňalo krátenie penzí, a to až o 40 Predstavte si, bolo by eh, ľahké pre kohokoľvek vo vašej krajine krátiť penziu o 40 O to, čo sa snažíme dnes, je presvedčiť vás na základe údajov a dát ešte pred dvoma dňami MMF upravilo svoje výhľady pre grécku ekonomiku. Pôvodne to bolo 1,8%, avšak, avšak potom to zvýšili na 2,4%. IMF po sklze mnohých rokov prišlo k tomu záveru ako grécka vláda a Európska komisia. A to už niekoľko rokov. A to po tlaku eh, eh, Medzinárodného menového fondu eh, zo strany Grécka, pretože to nepožadovala ani komisia, ani Euroskupina. Mali sme stretnutie Euroskupiny, kde všetci, kde e, kompetentný príslušný komisár, pán Redling a pán Moskovici, hovorili veľmi pozitívnym spôsobom o financovaní Grécka a teraz, vzhľadom na to, že nie sme v tomto programe, potom naše záväzky budú dodržané, avšak bude to závisieť o jednotlivých e, krajinách. Takže e, budeme plniť tieto ciele, avšak to, čo očakávam od e, poslancov iných štátov, je to, aby rešpektovali naše právo a právo našeho parlamentu rozhodnúť, a ako naše ciele dosiahneme. Robert Gualtieri, ktorý je e, predsedom výboru pre hospodárske záležitosti, potvrdil to, čo som už povedal. Povedal, že máme pravda a že tie naše údaje sú úplne správne. Thank you. Uh... Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Grécko má naozaj veľmi rozsiahly e, primárny prebytok štátneho rozpočtu a mali by sme pamätať na tieto údaje. Takže toto je dodatočných 1%, ktoré bolo pôvodne predpovedané Medzinárodným menovým fondom. Avšak v konečnom dôsledku E, ten výsledok bol veľmi odlišný. A samozrejme bolo by múdre prijať takéto zmeny. Rozpočet e, a teraz e, pán Averom Neofitu, člen stáleho výboru greckého parlamentu pre finančné záležitosti Cypru. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Grécko naozaj vyšlo z prispôsobového riadiaceho programu. Problémy, ktoré trvali 8 rokov, sú zažehnané z väčšej časti, avšak Grécko je na ceste k ekonomickému rastu. A ako povedali kolegovia, e, tie predpovede sa rôznia. Grécko by rovnako dobre si mohlo znížiť svoje problémy z 8 na 3-4 rokov e, na 3 až 4 roky, po ktorých Grécko mohlo odísť z programu. A to je odpoveď na tie e, e, tieto programy nám dávajú príležitosť zlepšiť sa. Máme tu príklad Írska, Portugalska, Cypru a teraz Grécka s určitými výhradami aby sme nezaviedli naše krajiny do nových fiškálnych dobrodružstiev, mali by sme mať k dispozícii pravidlo, na ktoré by sme mali pamätať. A naše príjmy nie sú stále rovnaké, avšak eh, keď si to eh, rozdelíme a spriemerujeme, tak potom tie výdaje sú približne eh, priemerne rovnaké. fiškálne odklony, fiškálne problémy, ktorým musíme čeliť, e, môžu doviesť vašu krajinu do dobrodružstiev. Na Cypre sme museli upraviť tak e, platy a krátiť aj dôchodky na to, aby sme mali k dispozícii aspoň tie redukované mzdy a redukované dôchodky. Inak by sme nemohli vyplácať žiadne dôchodky a vôbec žiadne mzdy. Takže, ak my všetci v Európskej únie budeme mať tieto veci na pamäti, môžeme vytvoriť stabilnejšie podmienky, tak pre našich občanov, ale aj pre, našich eh, krajín, pre naše krajiny. Grécko, Cyprus, eh, Portugalsko a Írsko tvoria súčasť a poukazuje na deficity európskych politík. Euro je naša mena. Máme jednotnú monetárnu politiku a mnoho rokov sme mali o rozličné monetárne e, politiky, kým sme mali svoje meny. Avšak na základe paktu sa snažíme usporiadať naše záležitosti v rámci eurozóny a našich krajín. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme máme pomerne komplexné pravidlá, ale súhlasím, že musíme upravovať naše fiskálne pravidlá. Ak teda nemáme ďalších rečníkov, je čas dať slovo spravodajcovi. Hm. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja budem hovoriť svojim materským jazykom. Vypočul som si veľmi pozorne to, čo dnes odznelo. Sú tu záležitosti, s ktorými nemôžeme súhlasiť, sú tu záležitosti, kde však môžeme dosiahnuť lepšiu konvergenciu. A uvediem jeden príklad. Ak niekto hovorí, že znížením zdanenia bohatých a zároveň z, zvýšenie sociálnych výdajov a tvrdia, že toto je zodpovedná daňová politika a budete tvrdiť, že toto je dobrý spôsob, tak e, to nefunguje. Chcel by som zdôrazniť, e, dva či tri body. A pretože na niektorých bodoch sa musíme zhodnúť. Vypočuli sme si mnoho k prípadu Grécku, Grécka a myslím si si, že toto je veľmi dobrá záležitosť, že potrebujeme dostatočnú flexibilitu. Flexibilitu v európskych pravidlách. Flexibilitu v európskych pravidlách to však neznamená, že členské štáty si môžu robiť, čo chcú pretože pokiaľ budeme mať flexibilitu a pokiaľ budeme mať pilier sociálnych práv, potom záležitosti ako e, ľudské vnímanie šťastia a blahobyt e, e, by sme mohli mať vyriešený v praxi. Bez problémov. Chcel by som ešte dodať ostatné veci. Komisia má pravdu. Chcel by som povedať, že komisia v roku 2015 pripravila návrh, ktoré sa týkal ktorý sa týkal flexibilito v týchto pravidlách. Avšak veľmi častokrát komisia predkladá návrhy, ktoré sú v rozpore s bežnou logikou a v rozpore so solidaritou, ktorú chceme jeden druhému, e, ktorú by sme mali preukazovať jeden k druhému. <clears throat> Makroekonomické podmienky musia byť sledované v členských štátoch, aby sme mali prístup k jednotlivým fondom. Tieto fondy boli vytvorené na to, aby sme dosiahli sociálnu koheziu. Tu tento táto sada pravidiel je niečo, čo penalizuje členské štáty za to, že majú prístup k týmto fondom, keď ich naozaj pod, potrebujú. Prístup mojej skupiny. A teraz chcem niečo povedať, pán predseda. Ak povie niekto, že eh, hovoríme o prehlbení Európskej menovej únie a síce, že potrebujeme európsku schému. Ináč to nebude dávať žiadny zmysel. A nebude, nebude tu zmysel pre bankovú úniu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne správodajcovi a samozrejme všetkým kolegom z, národného, z národných parlamentov, eh, bola to veľmi užitočná diskusia. Ja sa odrazím od toho posledného argumentu, ktorý použil eh, náš spravodajca. To je jasné, že potrebujeme dodatočnú flexibilitu, ale samozrejme musíme posilniť náš finančný rámec, a dúfame, že budeme môcť aj naďalej pokračovať v týchto diskusiách v nadchádzajúcich mesiacoch a v nadchádzajúcom volebnom období. A dúfame, že budeme mať spoločnejší rámec s národnými parlamentami, aby nám pomohli prekonať naše pochybnosti, naše obavy a samozrejme, aby sme spoločne prekonali mieru nedôvery. Takže ďakujem veľmi pekne. A teraz prejdeme na ďalší bod s tým, že budeme mať 5-minútovú e, prestávku a potom budeme pokračovať ďalším bodom, pretože musíme trošku prestavať miestnosť. Avšak pokiaľ naši priatelia z národných parlamentov chcú zostať na našom stretnutí, môžu tak urobiť, môžu sa zúčastiť ďalšieho bodu našeho programu, ktorým je návrh smernice, ktorý sa týka fiskálnej zodpovednosti a strednodobého rozpočtového smerovania v členských štátoch. Takže radi vás privítame ako hosti, ak by ste o tom mali záujem. Takže máme teraz 5-minútovú prestávku.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 Adiós. Um, so we start... Už začneme, hádam, ďalším bodom. E, bod programu číslo 19. Posilnenie fiskálnej e, e, zodpovednosti a stredodobá orientácia, rozpočtová orientácia členských štátov. Ak viete, ide o návrh smernice, ktorého cieľom je zapracovať časť e, tzv. fiskálneho e, e, kompaktu do aký je to veľmi citlivá sporná otázka a práve preto ráda sa tomu teraz až tak nevenuje. Je však potrebné. A kde je mimochodom spravodajca? Mhm. A považujeme však za dôležité, aby sme otvorili o tom rozpravu. Eh, spravodajkyne pani Hubner. Eh, Markus Weber ju zastupuje, takže má slovo. Ďakujem veľmi pekne. A vďaka eh, Bohu Danuta pripravila dobre podklady. Tento návrh transponuje do právneho poriadku únie podstatu zmluvy o stabilite, koordinite a mm, menovej hospodárskej únii TSG Ide o medzivládnu zmluvu e, e, záväzky podľa e, článku 16 si vyžadujú transponovanie zmluvy do právneho poriadku Únie do 5 rokov do, od nadobudnutia účinnosti. To, čo súčasný návrh transponuje, je gro článku 3 zmluvy. Hlavné prvky zahrňajú požiadavku na členské štáty, aby vytvorili rámec E, záväzných e, číselných e, fiskálnych pravidel, aby členské štáty vytvorili korekčný mechanizmus, ktorý sa spustí v prípade významných odchýlok vzhľadom na strednodobé rozpočtové cieľe. Pani Hübnerová víta v zásade tento návrh a považuje to za pozitívne to, že komisie rieši otázku transponovania zmluvy je najvyšší čas, aby e, sa uplatnili e, tieto opatrenia e, podľa komunitárneho, komunitárnej metódy. Avšak vníma tu určité rezervy. Správa sa venuje štyrom problémom. Hlavný problém sa týka právneho základu. Komisie v návrhu vychádza z druhého pododseku článku 126, 14, zmluvy, ktorá umožňuje nahradiť, nahradiť protokol 20, 12, ktorý je prílohou zmluvy, pokiaľ ide o postup v prípade nadmierneho deficitu. Komisia zvolila tento základ, pretože sa použil v roku 11 pri nariadení eh, rady, ktoré bolo súčasťou 6 a ktorý nenahradil 12. protokol. A preto sa eh, hovorí o tom, že druhý pododsek eh, tohto článku tiež umožňuje urobiť menej, ako nahradiť samotný protokol. A v tomto prípade smernica, ktorú navrhuje komisie, sa snaží iba o vysvetlenie existujúceho rámca a sa sústreduje iba na postupy a v žiadnom prípade sa nesnaží eh, upraviť alebo nahradiť protokol číslo 12 článku 126 14 3. pododsek umožňuje eh, ustanoviť presnejšie pravidla eh, aplikácie protokolu číslo 12. Dá sa tvrdí, že to by mohlo byť práve základom súčasného eh, návrhu. O tom hovorí právny odbor parlamentu. Pani Sprodaňkina vie, že právny odbor e, rady tiež odporúča zmeniť právny základ tohto návrhu. Výbor pre ústavné záležitosti a ten Danu to veľmi dobre pozná v návrhu svojho stanoviska e, odporúča e, tiež túto zmenu keď by sa použil tretí podocek článku 126.14 ako právny základ, tým by sa nezmenil rozsah a obsah návrhu, to by nezmenilo schválenie e, tohto znenia Európskym parlamentom a to stále zostáva postupom založeným na konsultáciách. To však zmení postup e, schválenia textu e, v Rade. Druhý podacek štánku 126.14 si vyžaduje jednomyslnosť a Tretí podotsek si vyžaduje iba kvalifikovanú väčšinu členských štátov. Práve preto Danuta navrhuje zmeniť právny základ smernice e, s tým, že dúfa, že to umožní dohodu na tak dôležitom znení na pôde rady. Druhá problematika, ktorú sa snaží riešiť v návrhu správy, je e, zapracovanie numerických e, kritérií deficitu na rozdiel článku 3 komisie nenavrhuje takéto benchmark benchmarky. Numerické benchmarky zostávajú v dvojpáku a v TSG, pokiaľ sa nezrušia. Tento prístup umožňuje väčšiu flexibilitu, ktorú Danuto považuje za vhodnú s tým, aby sa zohľadnili e, e, e, viaceré prístupy k implementácii zmluvy. Cieľom tohto návrhu je presunúť určité pravidla e, z medzinárodného práva do e, práva Európskej únie bez toho, aby sa zmenila podstata týchto pravidel. Preto pani spravodajkynia sa domnieva, že to sa musí robiť takým spôsobom, ktorý neovplyvní transponovanie týchto pravidel do vnútroštátnej legislatívy a ich implementáciu nie zapracovanie numerických e, benchmarkov by zodpovedala tomuto cieľu a umožnilo by to e, riešiť všetky prípady a nenutilo by členské štáty e, e, uplatňovať zmeny, ktoré nie sú tak žiaduce. Okrem toho, bez numerických benchmarkov táto smernica by sa uplatnila aj do budúcnosti. Nemusela by sa meniť, pokiaľ by sa zmenil obsah dvojpaku v návrhu správy sa venuje ďalším e, drobnostiam, napríklad e, navrhuje definíciu e, významnej odchýlky od strednodobých cieľov a tento pojem bude veľmi dôležitý pri automatické spustení mechanizmu. Tento návrh vyžaduje od členských štátov a od komisie, aby vytvorili nezávislé orgány, ktoré budú monitorovať dodržovanie fiskálnych pravidel, avšak dvojpak už zavádza túto požiadavku, pokiaľ ide členských štátov eurozóny. A preto e, spravodajkynia to navrhuje e, spresniť, e, čo v prípade, keď členský štát vytvoril nezávislý orgán v zmysle dvojpaku, a potom smernica môže udeliť tomuto orgánu príslušné pravomoci. Teší sa na možnosť diskusí s tenými spravodajcami e, a na ďalšiu prácu na znení mm, tejto správy o smernici. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, očakávam, že naše diskusie budú veľmi živé a ja, sa, ja si dovolím neskôr uh, viedriť sa ďalším by mal vystúpiť Huk Baje v jeho mene Perváš eh, Breš. Ďakujem. Budem hovoriť v mene kolegu Baje a možno, že tam niečo doplním ako koordinátorka. Prečítam to, čo mi pripravil pán Baje po hospodárskej a finančnej kríze v EÚ od roku 2008. EÚ prijala e, drastické rozpočtové opatrenia, malo to lepšie dohliadať na tvorbu národných rozpočtov a mať tu solidnejší rozpočtový rámec. V podstate to spôsobilo recesiu v Európe a to, tá trvá už 10 rokov a preto v mene socialistov a demokratov e, hovorí, že nie sme za to, aby tento pakt bol súčasťou zmluv predtým, ako sa e, do hĺbky neprepracuje fiškálna dohoda. A my sme to hovorili od začiatku, že treba hodnotenie, vyhodnotenie <clears throat> výsledkov tejto fiškálnej dohody. Pre nás fiškálna dohoda mala byť nahradená mala by byť nahradená zmluvou, ktorá by podporovala hospodárskú a sociálnu konvergenciu členských krajín EÚ, hlavne krajín eurozóny a e, samozrejme ide o to, aby sme sa vyhli opatreniam, ktoré iba prehlbili politiku prísnych rozpočtových e, opatrení. Zatiaľ tu chýba celková vízia eurozóny a možno, že by bolo lepšie zohľadniť všetky e, ukazovatele socie, hospodársko, environmentálne, nielen rozpočtové a potom zadefinovať, ako sa majú správať členské krajiny eurozóny. Keď sa zohľadnia iba niektoré ukazovatele, tak fiškálna dohoda bráni vlastne investíciám a bez investícií nie je možné oživenie hospodárstva, čiže mnohé pracovné miesta ani vytvorené nie sú a prehlebujeme prekernosť Európanov. Pre socialistov zmena fiškálnej dohody je teda nevyhnutným predpokladom na vytvorenie kvalitných pracovných miest pre masy a bojovať zároveň proti chudobe a prehlbujúcej sa prekernosti. Rozpočet e, ako keby bol odpojený od života Európanov, čo prehlbilo alebo vytvorilo nepriateľné e, rozdiely a naopak e, to malo priniesť riešenia. Čiže tá situácia, ktorá vznikla e, po roku 2008, tak e, spôsobila to, že sa zhoršila sociálna situácia v mnohých členských krajinách. E, rastie vlna populizmu všade v Európe, občania sú nespokojní a preto potrebujeme Európu, ktorá chránia, nie e, meniť e, zmluvy a hlavne teda túto fiskálnu dohodu treba pozmeniť, pretože napáchala veľa zla. Je tu právna otázka a tu vlastne už položila naša spravodajkyňa. Ešte niečo ku genéze Eh, poviem, pre nás fiškálna dohoda v súčasnej podobe, ako hovorí aj kolega Baje, nemôže byť eh, zapracovaná do zmluv spoločenstva mm, musí byť najskôr eh, prepracovaná, teda najskôr vyhodnotená, potom prepracovaná, napravená. Ale my sme sa obratili aj na právne oddelenie a chceli sme, aby sa vyjadrili na právny základ, ktorý využila komisia, e, pretože tým, že fiskálna dohoda mala byť súčasťou e, zmluv, tak e, podľa nás bol konflikt medzi dvoma právnymi základmi, čiže na jednej strane je tu fiskálna dohoda a potom ten balík dvoch a šiestich opatrení. Tupak a Sixpack Právne oddelenie sa s nami nejak nestotožnilo a oni videli inú možnosť a síce, <clears throat> teda aj keď pre nás je to úplne nepriateľné, ale ide o to, že od jednomyselnosti by sme sa odklonili k, ku kvalifikovanej väčšine na rade. Pritom principiálne fiškálna dohoda pozmenuje všetky existujúce pravidlá a je tu teda druhý odsek e, článku 126 14 e, a preto si myslíme, že je to mm, nesprávne a nebudeme teda môcť e, asi podporiť spravodajkyňu. Thank you. Ďakujem. Ako ďalšia Sander Luz, ECR. Ďakujem, pán predseda. E, ten spravodajca sa ospravedlňuje, že nemôže to byť prítomný. E, mal sa totiž e, parlamentné voľby v Lotyšsku a požiadal ma, aby som priblížil jeho poznámky. Robert Sile berie na návrh komisie, ako ten nevyspravodajca sa domnívá, že pevné financie sú významné pre každé hospodárstvo. Napriek tomu, že sme prekonali e, krízu vo viacerých členských štátoch, miera rastu e, je e, nízka. Okrem toho, niektoré členské štáty žijú nad pomery v tomto parlamente e, diskutujeme o tom, aký je správny prístup na zabezpečenie správneho e, hospodárskeho rastu. E, Tie nevyspravodajce sa domňová, že nízky schodok a, a zadlženosť a prudenciálne plánovanie je predpokladom hospodárskeho rastu. A teraz diskutujeme o fiskálnom kompakte. To bol dôležitý to bola dôležitá dohoda o finančnej disciplíne, ktorú podpísali členské štáty po finančnej kríze. Návrh e, smernice e, by mal transponovať e, obsah článku 3 do právneho rámca, ako to odporúčajú aj tie nevyspravodajce. Pokiaľ ide o správu pani spravodajkyne Hübner, E, pán Zile víta skutočnosť, že správa je stručná a vecná. V otázke pozmeňujúcich návrhov e, pán Zile víta snahu o bližšie vysvetlenie niektorých bodov. Chce spomenúť konkrétnu záležitosť. E, Poznamenáva, že spravodajkynia navrhuje vytvoriť ďalšiu inštitúciu, ktorá zabezpečí finančnú e, obozretnosť e, v zmysle, a napriek tomu, že nariadne 473 e, už to vyžaduje, tu pán Zila nesúhlasí s výkladom spravodajkyne, keďže komisia v návrhu nielen, že nie trvá na e, nutnosti ďalšej inštitúcie, naopak poznamenáva, a tu citujem, že smernica pravdepodobne nebude vyžadovať nové štruktúry, a tu sme svedkami e, e, snahy o vytvorenie novej štruktúry. I keď v niektorých členských štátoch nie je vylúčené, E, e, reštrukturalizovať niektoré inštitúcie. To, tá, to si myslí pán Zile a domnívam sa, že pozmeňujúce návrhy by mohli spresniť určité formulácie. Ďalšie zlepšenia návrhu komisii, napríklad e, pokiaľ ide o vytvorenie fiskálnych štruktúr, môžu byť potrebné a pán Zile sa teší na ďalšiu konstruktívnu spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem. Nevidím tu zástupcov skupiny ALDE. Prejdeme k skupine zelených. Filip Lamberts. Ďakujem pekne, pán predseda. Predpokladám, že liberáli, aby ušetrili energiou, si povedali, že neprídeme. Ja to lutujem, pretože to svedčí o nedostatku demokracie aj pri takto dôležitých tej legislatíve, čiže zase o tom bude rozhodovať len rada. Ja im nechcem upierať legitimnosť, ale vieme, že niekedy je ľahšie prijať rozhodnutia, ktoré sú proti verejnému záujmu zavretými dverami, ako verejne, ako my teraz. Súhlasím že s tým, že potrebujeme zdravé verejné financie, ale na to treba aj zdravé súkromné a keď e, súkromný sektor e, robí také hlúposti, ako sa stalo a kvôli čomu bola kríza, tak potom e, sa samozrejme budú zase obracať na ten verejný sektor, aby ich z toho dostali. Je tu jediný príklad, kedy verejné financie boli zle spravované, tak e, to je Grécko. Inak vždy to e, problémy vznikli kvôli počinom súkromného sektora, je tam prílišná miera zadlženosti a kvôli tomu vznikla kríza. Na to nezabúdajme. Ak chceme rozpočtové pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať, tak potom musia dávať zmysel a musia vychádzať z hospodárskej vedy, nie z nejakej dogmy, ale z vedy a a veda vlastne e, vyvrátila to, čo sa nám hovorí, že nad 60% je verejné zadlženie neudržateľné. A je tu aj príklad ako Japonsko, 200 e, HDP, e, teda čo sa týka zadlžania, ale ak sa tým financujú sociálne činnosti v prospech lokálnych aktérov, tak to nie je problém, ale musí to dávať teda E, zmysel. To 3% a 60% pravidlo to sú len politické rozhodnutia a to nemá nejaký vedecký základ. Nič čo by to vedecky podložilo. Takže nám nechcete nahovoriť, že tých 3, tie 3% a 60% to je tak e, seriózne, ako keď, e, IP, keď tým klimatickí experti hovoria, že to oteplenie nemôže presiahnuť 2, 2, 2 stupne Celzia, pretože to bude katastrofa. A ešte sa paradoxne hovorí, že treba sprísniť správu veci hospodárskych v momente, kedy celkový e, e, deficit EÚ e predstavuje 0,9 čiže oveľa menej ako v minulosti. Ale tie prevedla sú stále tie isté. Takže už sme hlboko pod troma percentami, ale ako povedal Perva, povedala Pervanš Berez, niektorí za takúto politiku museli uh, zaplatiť e, a niekedy, niektorí sa divia, že už nie sú verejné investície, ale čo sa divíte, ak e, sa tie verejné investície znemožnia aj kvôli účtovným pravidlám, tak potom to tak dopadne, ako to dopadne uprednostňujú sa verejno-súkromné partnerstva, e, potom sa prehlbujú aj sociálne rozdiely v Európe a naviac e, počujeme, že budeme musieť e, investovať tisícky miliard eur na boj proti klimatickým zmenám, ale ja zastvrdím, tvrdím, že to sa dá iba, keď e, sa hospodárstvu darí. E, nebojte sa, keď už vymru ľudia, tak nebude ani hospodárstvo. Takže nedáva zmysel hovoriť, že zachránime hospodárstvo, ale vlastne znemožníme život na tejto planete. Takže potrebujeme e, rozpočtové pravidlá, ale aj pravidlá v oblasti súkromného zadlženia. Takže ak dovolíte ľuďom ktorí môžu e, plieniť e, iných alebo prírodu, tak e, to tak aj bude vyzerať. Súčasné pravidlá správy záležitosti hospodárskych sa už ukázali ako neúčinné, úplne neúčinné na to, aby naše spoločnosti stali na solidnom základe, aby to bolo aj v prospech životného prostredia. Takže súčasný návrh naozaj e, tuto nič nezlepšuje. A keď si to čítam, tak mám niekedy pocit, že proste tí, čo to navrhli, sú úplní blázni. Videli ste e, Salviniho, ako sa včera navážal do Bruselu. Chceme tu vytvoriť automatické postupy, ktoré úplne opídu eh, parlamenty, čiže tú demokraciu a pritom ide výsosne o rozpočtové rozhodnutia. Teda ja iba pripomeniem, že králi z Božej vôle e, museli nakoniec akceptovať parlamenty na to, aby boli príjmané rozpočty a vyberané dane. A my tu teraz chceme do legislatívy zakotviť to, že ak by sme mohli obísť národné parlamenty pri schvalovaní rozpočtov, tak by to bolo lepšie Takže my dávame argumenty tým, ktorí vlastne tvrdia, že táto Európa nie je demokratická. Prosím, spamätajme sa, pokiaľ je ešte čas. Dúfam, že to kňa uvedomí, ale keď vidíme pozmaňujúce, doplňujúce návrhy, tak myslím, že je to ešte nedoplo. Thank you. Um... Ďakujem pekne. Je tu uh, prítomný pán Torvos, takže máte slovo ako tie spravodajca. Stále pracujeme na tejto záležitosti, ale mm, čo skoro sa spojím s, s, s pravodajkyňou. Ďakujem pekne Marisa Matias e, v mene GUE. Ďakujem pekne, pán predseda. Dostávame sa do obdobie, keď treba začať e, e, hovoriť o zapracovaní fiskálneho e, kompaktu do aký. Zrejme nikto, nikoho neprekvapí to, že sme proti tomu. Som z krajiny, ktorá veľmi draho zaplatila za túto politiku a sú tu viaceré mm, otázky, ktoré tu nastolili e, Parvanš a Filip. Chcela by som k tomu pridať aj to, čo ma znepokojuje v súvislosti s demokratickým deficitom v tejto smernici. To, o čom diskutujeme, je určitým pozostatkom toho bláznostva, ktoré vyústilo do úsporných opatrení po celej Európe Hovoríme o rozpočtovej disciplíne. V skutku však to nie je hlavný e, obsah smernice. Samozrejme, všetci podporujeme rozpočtovú zodpovednosť, ale tu je zle zamaskovaná mm, snaha podkopať e, pravidla, ktoré upravujú národnú demokraciu. E, to, čo sa tu navrhuje, znamená možnosť, eh, nezvol, eh, ktorá eh, mm, vytvorí príležitosť pre nezvolené orgány mm, potlačať rozhodnutia volených orgánov. Je to hrubá snaha zasahovať do záležitosti iných krajín Európy, čo je nepriateľné. Títo tzv. nezávislé orgány by nemali jednoducho poukazovať na nejaké rozpočtové odchýlky. Napríklad máme v Portugalsku e, Radu pre e, verejné financie. Ide o e, neprikrytú snahu nanútiť určité opatrenie demokraticky zvoleným vládam. Táto politika nepodlieha kontroly zo strany voličov a Ehm, má prednosť pred ehm, eh, programovými vyhláseniami hlavy a preto nemôžeme to v žiadnom prípade podporiť. Nie je to eh, len nelegitímne a neposkytne eh, to žiaduce výsledky. Výsledky politiky úsporné politiky boli katastrofálne a ohrozujú podstatu demokracie. Jednoducho nechápem, ako sa snažíme a prečo sa snažíme to zapracovať do e, práve európskych spoločenstiev. To iba e, uzakoní e, katastrofu, ktorú som práve popísala. Mňa zvolili za poslankyňu v krajine, ktorá zaplatila veľmi dráho za úspornú politiku. Iba počas uplynulých rokov sa nám podarilo sa troška zotaviť Eh, z tých eh, veľmi eh, prísnych korekčných opatrení, ktoré nám nanotila trojka. Naša politika je stále obmedzovaná, ale v súčasnosti je v podstate lepšie než tá úsporná politika, ktorá platila predtým. Toto však návrh komisie vôbec neanalizuje a neanalizuje to aj predkladaná správa. Je to eh, niečo, čo sa míňa eh, účinkom. A myslím si, že teraz v Európe eh, v podmienkach, keď autoritárske praktiky sa rozmahajú, nesmieme podkopovať demokratickú zvrchovanosť v krízových podmienkach. To sa ešte viac zhorší a vyústi do výbušnej situácie Celý tento balíček je v rozpore s predstavou o únie e, rovných si partnerov. E, e, Európska únia sa jednoducho snaží zbaviť politickej zodpovednosti. Pán Vali. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Čo sa týka mojej skupiny, musím konštatovať, že fiskálny kompakt vo svojej podstate predstavuje nástroj ktorý je neakceptovateľný a ktorý predstavuje prekážku demokratickému e, vývoju e, v eurozóne, pretože zavádza e, súdny nástroj. V tejto fáze je to síce iba smernica, ktorý prenáša celý obsah riadenia prostrednícom niečoho, čo nemá naprávať príčiny kríz v eurozóne a v Európskej únie. E, z tohto pohľadu musíme vnímať skôr ako základné priority, ktoré majú vytvárať kompenzačné nástroje a rozdeleť je rizík. Hm. Hm. Samozrejme, pokiaľ by sme mali mať e, nejaké optimálne hodnoty, nemôžeme, Ty sa nemôžu odvíjať iba od, e, e, od mastrických kritérií. Videli sme aj mnoho teoretikov, ktorí sa k tomuto vyjadrovali, ktoré hovoria, že práve takéto politiky podporujú a zvýhodňuje jednotlivé krajiny. A je veľmi nebezpečné ovplyvňovať e, demokraticky zvolené vlády, pretože to môže predstavovať prekážku rozvoja hospodárstva tam, kde sa môžu vyskytnúť určité problémy. Práve statický vývoj, ktoré sú veľmi málo flexibilné oproti tomu, čoho sme boli e, svetkami. Tu by sme mohli povedať, že ohrozujeme demokratický koncept a musíme konfrontovať práve európskych občanov s týmto, takže myslím si, že táto iniciatíva sa príliš odklonila od toho, čo navrhovali pôvodne členských štátov. E, tu hovorí aj spravodajkyňa, že ide o kodifikáciu e, tohto postupu, ktorý by mohol priniesť to, že akceptujeme niečo, čo v konečnom dôsledku môže spôsobiť koniec Európskej únie. Aha. Pretože musíme čo najviac zmierniť ďalšiu cyklickú krízu A to iba kvôli systému, ktorý nevytvoril predpoklady na zdieľanie rizika v čase, keď na to bol ešte priestor. A samozrejme musíme mať na pamäti, že toto sú nástroje, ktoré by mali ponúknuť zároveň aj riešenia a vyriešiť eh, problémy Európskej únie. Takže z tohto, pro, eh, z tohto problému by sme sa mali pohnúť týmto smerom. Bolo by to veľmi zodpovedné, pretože musíme nastaviť solidaritu medzi európskymi národmi. Je to predpoklad, eh, ktorý nás bude skôr rozdeľovať ako fiskálny kompakt a nespájať. Thank you. Ďakujem. Teraz spontánna diskusia. Markus a potom ja. Ďakujem. Ja som pozorne počúval. Možno, že to niektorých prekry, prekvapí. Tu nejde o to na novo vyjednať fiškálnu dohodu, ale je tu ten slúb, teda, že by to mala byť medzi, či by to mala ostať medzivládna dohoda, alebo či to bude súčasťou e, práva z EÚ môžeme ešte raz zásadne diskutovať, ale ja si myslím, že nadmerne zadložené e, krajiny e, trošku e, sú znevýhodnené kvôli krajinám, ktorým sa hospodársky darí, kvôli štátnym dlhopisom, nemajú rovnakú hodnotu. Mne ešte nie je jasné, nakoľko je to sociálne. Možno, že by sme mali peniaze eh, nechať v peňaženke a nepodporovať zadlženie. V Japonsku bolo 10 eh, rokov stagnácie, takže to tiež nie je hospodársky mm, model, eh, ďaká ktorému by sa dal financovať sociálny systém v Európe. Eh, myslím, že v eurozóne zatiaľ nikto eh, nepochopil, že euro je vo vzťahu s eh, vnútroštátnymi hospodárskymi nástrojmi cudzou menou a tak treba k euro aj pristupovať. Nemá vplyv na vnútroštátne ekonomiky, pretože a teda malo by tu byť konečne jasné, že krajiny si už nemôžu robiť, čo chcú, pretože je tu tá spoločná mena a rozhodnutie v krajine A môže mať dopad na všetky ostatné krajine. A to obmedzuje slobodu, zvyšuje zodpovednosť, pretože treba myslieť aj na susedov a partnerov. A možno, že to celé komplikuje. Ale treba sa oprostiť od myšlienky, že sú to uh, Eh, že sú to staré dobré časy, kedy sa dali tlačiť národné meny v neobmedzenom množstve, ale my sme sa vzdali istej zvrchovanosti v prospech eura. Čiže je to ako keby eh, mena tretej krajiny a možno, že potom bude jasnejšia aj tá miera zodpovednosti eh, tie zmluvy ostávajú nezmenené, medzinárodné e, zmeny, e, zmluvy, pardon. Čiže netreba si tu e, slobovať nejakú zmenu. Otázka znie, či tá fiškálna dohoda teda ostane naďalej medzivládnou záležitosťou alebo bude súčasťou európskej legislatívy. Ja sa teda teším na tú diskusiu, ale možno, že by sme sa mohli na toto zamerať, pretože o to ide. Svet nebude lepší, keď e, to zamietneme. Ale e, my už potom nebudeme mať e, žiadnu páku ako Európsky parlament. Um, Ďakujem pekne. Zdá sa, že sa tu viacerí chcú zapojiť. Teraz sa vyjadrím ja. Podľa mňa je to zaujímavá téma. Je veľmi dobré, že o tom môžeme diskutovať. Možno, že je to aj trošku paradoxné, pretože smernica nezahrňa fiškálnu dohodu do európskej legislatívy, ale sú tam aj isté zmeny navrhnuté. Takže teraz poďme trošku viac do hĺbky. Ale na jednej strane je jasné, že nemôžeme mať spoločnú menu, ak nebudeme mať spoločné pravidlá, ktoré môžu byť flexibilné, ale nemôžu sa porušovať. To je niečo, čo sa nedá spochybniť. A ešte jedna ťažko spochybniteľná vec je, že tie pravidlá sú v prospech e, zdravej e, hospodárskej politiky. ale fungu, je to lepšie, odkedy je zavedená istá flexibilita. Takže ustanovenia fiškelnej dohody sú žiaľ veľmi procyklické a neumožňujú e, e, riešiť e, časy, kedy sa konjunktúra zhoršuje. Ale to, čo povedal Markus, je do istej miery pravda čokoľvek spravíme s touto smernicou, nezmení nič na existencii fiskálnej dohody, ale je tu aj pakt stability a rastu. Fiškálna dohoda totižto iba žiada od členských krajín, aby prebrali do vnútroštátnej legislatívy pakt stability a rastu. Je to v článku 3 vyvážený rozpočet znamená to, ako to definuje komisia. Čiže tá flexibilita sa uplatňuje v rámci fiškálnej dohody. Tento návrh robí niečo zaujímavé, ale podľa mňa to nestačí. Mení to celý článok 3, teda aspoň ja to tak chápem. Nemohli by sme inak o tom ani diskutovať a vyplýva to aj z úvodných ustanovení. Nahradí sa článok 3 o fiškálnej dohode a v prvom odseku malom A sa hovorí o strednodobom cieli a tak ďalej. Čiže e, je možná aj subjektívnejšia definícia tohto strednodobého cieľu. a potom to bolo zvýšené na 0,5. Táto smernica tým chce dosiahnuť záväznejšie strednodobé pravidlá o zadlženosti Mohlo by to fungovať. Ale za predpokladu, že sa bude rešpektovať vytýčená cesta. Čiže táto, tak povediac, kompenzácia môže dávať zmysel. Ja by som to aspoň pripustil ako možnosť. Ale ak sa zároveň nezmení pakt stability a rastu, teda zadefinovanie tých strednodobých cieľov, tak potom to ostane iba prázdnymi slovami a nič sa nezmení. Čiže sa to iba sprísni, čo sa týka e, rešpektovania tých strednodobých cieľov. Aj keď to zasahovanie do vnútroštátnych rozpočtových záležitostí možno, že je tak trošku na hrane z ústavného hľadiska, ale je to tak, že trošku uberiete tu a pridáte na inom mieste. Ale treba pozmeniť aj pak stability a rastu. Musí to ísť ruka v ruke, pretože inak to nemôžeme akceptovať. Pretože inak eh, pakt stability a rastu aj fiškálna dohoda aj tak budú platiť naďalej to, čo povedal Markus, povedal, že aj keď to zamietneme, tak e, sa nič nezlepšia a fiskálna dohoda tu bude ešte stále. Takže bolo by to potrebné, aby to nebolo ešte menej flexibilné. Každopádne toto znenie je lepšie ako to predchádzajúce, ale Malo by to byť vykompenzované. Musíme využiť túto príležitosť. Čiže nezmeniť právny základ. Takže nemôžeme súhlasiť s tým, že to už nebude jednomyselné, ale iba kvalifikovanou väčšinou. Táto smernica chce nahradiť článok 3 fiškálnej dohody a tam sa hovorí, že je to medzivládny postup. Cameron totiž to bol proti pozmenujúcemu návrhu. Ale to sa malo týkať e, odseku 2 a nie v odseku 3. Čiže tá zmena v odseku 3 to je veľká zmena v porovnaní s pôvodným zámerom článku 3 a preto my nemôžeme súhlasiť so zmenou právneho základu. To by bola fundamentálna e, zmena, nielen procedurálna zmena. Od začiatku fiskálna dohoda bola považovaná ako doplnenie protokolu, pretože v protokole sa nikdy ne, nikde nehovorí o vyváženom rozpočte alebo vyvážených res, ro, ročpoch, toch, tam sú iba tie pravidla 3 a 60 správneho hľadiska teda nemôžem súhlasiť, že by to mohlo byť v odseku 3, ale musí to ostať v odseku 2. Myslím, že to je veľmi dobré, že môžeme o tom diskutovať a myslím, že by sme to mali naozaj robiť eh, v rámci nie konfrontácia, ale načúvania. To platí aj mm, pre radu, že inak sa neposunieme. Treba využiť túto príležitosť a diskutovať. A dúfame, že sa dopracujeme ku koncu. Možno, že ešte teraz čas nevyzrel markovali to, ako vaša vláda, vaša väčšina sa eh, k tomuto stavia, to naozaj bráni k zlepšeniu týchto pravidiel. Spochybňovať podstatu pravidiel, to naozaj je eh, najlepšia cesta k tomu, aby uh, sa tu ešte viacerí postavili proti pravidlám a ich e, uplatňovaniu, takže musíme k tomu pristupovať inteligentnejšie, načúvať e, tým druhým nie len konfrontácia. Ak sa nebudeme pridržať e, tohto pravidla tvorby európskej legislatívy, tak sa nikam nedostaneme. Takže možno, že toto je odkaz pre našich e, talianských e, priateľov z Ligy Severu. Pán Mon, myslím, že toto bola tá zanetenosť, ktorú potrebujeme, pretože je to veľmi e, dôležitá otázka. Áno, užitočná diskusia, ale treba v tom pokračovať aj mimo EÚ. Čiže pracovať na rozdieloch a sú nemalé. Markus Ferber má pravdu. E, nejde o to, aby sme spochybnili fiskálnu dohodu, ale keď sa pozrieme, prečo napríklad e, v Nemecku, keďže máme dobrú e, politiku rozpočtovú aj tú brzdu, a nie všetky prostriedky sa využívajú zmysluplne v prospech občanov. Niektorí to ale spochybňujú a hovoria, že tento pakt stazbu, stability a rastu chcú jednoducho ho zrušiť. Tomu nemôžeme, to nemôžeme dopustiť naozaj vám nič nepadne z neba, musí to byť štrukturované a potom otázka, prečo potrebujeme mechanizmy, tak jednoducho na dosiahnutie dobrých výsledkov. Takže je to naozaj užitočné eh, si položiť otázku, či to má byť medzivládne. To nefunguje tak dobre, pretože je tu to pravidlo jednomyselnosti, ale potom eh, možno, že sa treba na tým trošku zamyslieť aj e, kvôli tomu, čo sa deje v Taliansku a oni hovoria, že to je jedno, o čom sa rozhoduje v Bruseli. Aj takto budeme ignorovať. My zvýšime zadlženosť, budeme kadečo slubovať e, občanom, aj takto nedodržíme. No, takýmto spôsobom to bude úplne neúčinný nástroj. Vstupom do, euro, eh, do EU členské krajiny eh, sa vzdali časti svojej zvrchovanosti a to dobrovoľne. Chceli to, aby sa stali členmi EÚ. Takže niektoré pri, pripomienky. E, jednoducho treba pamätať na to, že Chceme solidaritu a mier v Európe. Určite sa netreba snažiť o to iba získať potlesk, či už ste mm, na kraji politického spektra vľavo alebo vpravo. Nemôžeme všetko spochybňovať. Sú aj dobré príklady. Možno, že sa nedajú prebrať jednak jednej, ale treba sa zamyslieť nad tým, prečo to funguje, pretože je dobre spravovaný rozpočet a potom sú možno aj investície v prospech e, sociálneho trhového hospodárstva. Ďakujem. A teraz Pervanš Berest. Ďakujem. Ešte sa zapojím do tejto diskusie. Podľa mňa je to zle zadefinované. Fiškálna dohoda to nie je zanedbateľné. Všetci si pamätáme, v akom kontexte vznikla. Bol to predpoklad pre ESM. E Inak by sme to neboli potrebovali. A teraz máme právny systém e, tým balíkom dvoch a šiestich opatrení, Tupac a Sixpack a vďaka tomu fungujeme. A myslieť si, že dnes môžeme to e, spochybniť. Ja si pamätám na úlohu parlamentu. Chceli sme, aby to v konečnom dôsledku nebolo iba medzivládne, tá fiskálna dohodná, ale aby to bolo súčasťou európskej legislatívy, ale my sme ako socialisti a demokrati vždy hovorili, že táto integrácia nie je možná bez vyhodnotenia fungovania tejto fiškálnej dohody. Ja už som to povedala, aj keď sme diskutovali s národnými parlamentami, že všetci sa musíme riadiť nejakými, nejakým súborom pravidiel pri eure, pretože to euro inak neobstojí, neprežije. Ale v istej chvíli môžeme e, rozmýšľať nad tým, ako tie pravidla fungujú v praxi. A ja som pozorne počúvala Tomasa Mana o nulovom deficite. A neviem, rozmýšľam, aký dopad to malo na európske hospodárstvo. Táto komisia začala s Junckerovým plánom. Nie, je to iba preto, aby bol spokojný pán Juncker, ale naša správa hospodárskych záležitostí nebráni napríklad tak veľkej zóne, ako je eurozóna, mať e, e, investície, ktoré by zodpovedali potrebám a vysporiadať sa tak s výzvami e, súčasnými. Ja nechcem ukazovať na prstom na Nemecko, ale vždy, keď som v Nemecku, tak vidím, že otázka verejných investícií je aktuálnou témou. Všetci o tom hovoria. A to neznamená, že keď máte rozpočtový prebytok, tak e, sa nedá o, tým, o tomto diskutovať. Ekonomika to nie je iba otázka prebytkov a predaja aut. E, ide, aby väčšina občanov mohla slušne žiť. Keď Francúz hovorí o Nemecku, tak to nikdy nie je dobré a myslím, že platí aj opak. Jedine, že by sme sa dohodli, ale ešte predtým musíme nastoliť problémy moja krajina, Francúzsko, nevždy je e, príkladom, čo sa týka znižovania verejných rozpoč- e, verejného deficitu alebo dobrého hospodárenia s verejnými prostriedkami, ale čo sa týka udržateľnosti, tak to je, myslím, tá správna otázka. V tomto volebnom období asi nemôžeme e, to považovať za administratívnu otázku, teda integrácia fiškálnej dohody do práva spoločenstva. Musíme sa najskôr zamyslieť nad e, pravidlami ktoré platia pre správu hospodárskych záležitostí. A to, čo tu komisia spravila, podľa mňa nestačí. A asi by sme mali napraviť eh, to, čo navrhuje naša spravodajkyňa, to, že ak by sme eh, tak postupovali, tak je to vlastne premeškaná šanca a tuto sa nedá postupovať čiste právne pri takto dôležitej otázke. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Časový rozvrh je nasledovný. Časový rozseh eh, lehota na prekladanie pozmeňovacích návrh 18. oktobra, posúdenie návrhu 12. novembra, hlasovanie vo výbore EKON, to je aspoň plán spravodajcu, ale ja som trochu skeptický o tom, ale však uvidíme, je 27. november 2018. Teraz prejdeme na ďalší bod programu, ktorým je výročná správa o bankovej únii. Spravodajcom je pán Nils Torvalds, aj keď samozrejme Thomas Mann je tieňovým spravodajcom. Ospravedlňujem sa Nilsovi, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že Thomas Mann by bol tiež veľmi dobrým spravodajcom k tejto téme, takže to nie je problém. Chcel by som začať tým, že zájdem trochu do histórie práve v súvislosti eh, s diskusiou, ktorú sme doteraz eh, mali ohľadom. Pravdepodobne si pamätáte, alebo ak si to nepamätáte, tak by ste sa mali vrátiť. Mali sme eh, summit eh, v Hágu, kde bola predložená nová myšlienka. Boli sme otravení s tým, že nás tlačili stále do rovnakej pozície, kde sme mali podobnú ekonomiku ako Holandsko, avšak nemohli sme eh, devalvovať našu menu a vrátili sme sa k tejto situácii a vracali sme sa k nej znovu a opätovne. A preto Willy Brandt prišiel s nápadom, vytvoril fond, Európsky menový fond, kde Nemci dali, myslím, 20% to bolo, a dali k dispozícii svojich menových podmienok pod jednou podmienkou, že každý sa bude snažiť vyvinúť také fiškálne politiky, ale jedným smerom, pretože bez toho, aby sme išli pretože tento systém by nefungoval. Avšak stále čakáme na výsledky pretože Samozrejme, to nemusí byť dobré pre ekonomiku. To je vlastne to pozadie a dúfam, Takže banková únia je niečo, čo je veľmi zaujímavé, ak sa pozrieme na históriu, ktorá za nami stojí. A vždy dokázala a preukázala svoje výhody. V súčasnosti najväčšia nordecká banka Nordea sa presunula naspäť e, do Norska, pretože kvôli bankovej únii, pretože to bolo kvôli stabilnejšiemu prostrediu, ktoré bolo v Švédsku. Takže azda nebude prekvapenie, že toto bude pomerne pozitívna správa. Čo je dôležité, okrem toho, musíme mať koherentný, koherentný súbor pravidel. A preto by sme mali mať podobnú štruktúru ako v predchádzajúcich dňoch a mali by sme mať aj ochranu vkladov. E, čo chcel by som zdôrazniť moje výhrady, čo sa týka presadzovania pravidel proti špinavých peňazí v rámci bankovej únie. Mali by sme nedávny prípad vo Fínsku, e, kedy policia urobila raziu v spoločnosti situovanej na fínskom súostrovi. A našli sme tam aj zlatý pas z Malty Takže je to zaujímavý problém, ktorý budeme musieť vyriešiť. Za čo viac, chcel by som zdôrazniť, že toto nie je bez rizika. Ak si budeme požiadavať od vlastných národných bank, to už nie je viac pravda, že je to bezpečné a kolegovia by mali aktualizovať svoje teórie v oblasti monetárnych záležitostí Samozrejme, toto predstavuje neustály problém v niektorých častiach e, únie. Neexistuje žiadny žiadna, žiadny univerzálny liek, žiadna panacea e, na toto, e, ktoré by vyriešili. Ak si myslíte, že to existuje, môžete ísť do Spojených štátov a musíme samozrejme sa pripraviť na obrovské zmeny. A samozrejme musíme si pripomenúť e, pravidlá, ktoré sa týkajú dozorného orgánu ale myslíme si, že by sme mali pokračovať v diskusiách ohľadom týchto záležitostí, keď hovoríme o e, eh, usneseniach. Mali by sme sa pozrieť aj na Európsky pakt eh, stability a, a rastu. Myslíme si, že existuje mnoho týchto záležitostí. To samozrejme musí byť založené na prísnej kondicionalite, aby sme sa samozrejme vyhli morálnym, ale aj fiskálnym eh, rizikám. Samozrejme, toto musí byť dostatočne objasnené a musí by to byť všetko zabezpečené. Takisto dôležité, že tu existuje silná podpora mm, a spolupráca medzi Európskou centrálnou bankou a všetky kroky v tomto zmysle v neposlednom rade. Samozrejme, nechcem zasahovať e, do rokovania, ktoré momentálne vedú kolegovia, ale chcel by som zdôrazniť, že tu je veľká potreba Edisu ako tretieho piliera bankovej únie a je veľmi dôležité, aby sme sledovali mieru rizika a tieto rizika zdieľali. Takže záverom eh, správa vysiela pozitívnu správu o bankovej únii. Myslím si, že všetci súhlasíme, že potrebujeme stabilný a robustný systém, ktorý by posilnil naše, naše vyhliadky. A teraz eh, samozrejme sa teším na rozumné pripomienky zo strany eh, tieňových spravodajcov a som presvedčený o tom, že, eh, že nakoniec túto správu táto komisia, respektíve výbor príjme veľkou väčšinou. Takže prvý, Thomas Mann ako prvý spravodajca, musím poznamenať, že že napriek eh, všetkému. Sme mali slnko v Bruseli raz za čas, ale okamžite boli zatiahnuté žalúzy, aby sme si zbytočne nez, nezvykali na tieto slnečné lúče. Ale mohli by sme mať aj svetlo, avšak e, Tomás Mann má slova. Ďakujem veľmi pekne, pán e, predseda. Myslím si, že tá temnota, ktorú tu zavládla, nie je úplne v súlade s touto správou. Chcel by som sa Nilsovi Torvalcovi ako spravodajcovi poďakovať Samozrejme, tie posolstvá, ktoré sú obsiahnuté v tejto správe, sú nesmierne dôležité a samozrejme tieto posolstvá sú kritické a za to však konštruktívne. My sme uzrozumení s jej časťou, musíme vnímať, že banková únia musí byť zmenená a to je práve ústredný krok na úpravu fungovaniu vnútorného trhu a samozrejme musíme priniesť aj lepšiu predvidateľnosť účastníkov na, to, na, pred, na eh, trhu. A samozrejme musíme sa postarať aj o to, aby náklady nerastli pre banky významným eh, spôsobom a zabezpečiť, že budú existovať modely financovania pre malé a stredné eh, podniky, pričom sa musíme držať aj princípe primeranosti a proporčnosti Samozrejme, môžeme hovoriť o zavedení jednotlivých e, systémov a e, fiskálneho zabezpečenia. Táto diskusie budeme pokračovať a ja, ja súhlasím v mnohom so spravodajcom. Kapitálová únia musí byť e, dokončená, pretože práve tá rôznorodosť finančných trhov musí mať spoločnú, spoločný finančný základ a to e, v globálnom meradle. E, potrebujeme samozrejme aj veľmi konkrétne opatrenia e, v oblasti boja proti špinavých peňazí, aj práve prostredníctvom výsledkov, ktoré prinášajú osobitné výbory. A samozrejme je veľmi dôležité, aby sme tieto právomoci jednoducho nehodili na plecia jednotlivých centrálnych bank, jednotlivých štátov. A samozrejme v tomto prípade je veľmi dôležité, aby sme mali aj e, k pokryli aj tie oblasti, ktoré doteraz neboli považované za úplne dôležité. A samozrejme musíme hovoriť v tomto prípade aj o, príbe, o oblasti kybernetickej bezpečnosti. A musíme si položiť otázku, ako funguje vzťah medzi bankovou úniou na jednej strany a vzťahom medzi tretimi štátmi, ktoré nie sú súčasťou bankovej únie na strane e, druhou. Ale myslíme si, že všetky zasiahnuté e, časti a v neposlednom rade práve dozorné orgány musia byť pripravené na rôznorodé scenáre, a nielen si povedať, že máme buď plán A alebo plán B. E, členské štáty, ktoré nemajú spoločnú menu zavedenú, musia vstúpiť do bankovej únie a teraz e, e, myslím si, že naozaj teraz máme tie lúče slnka na veľmi túto slnečnú e, správu. No, chceli by sme túto správu ešte doladiť a poukázať na určité riziká, ktoré by sme mali zohľadniť. Ehm, drahý Nils Torvalds, myslím si, že táto správa je veľmi dobrá. Prídu samozrejme z našej strany ešte nejaké návrhy, ale myslím si, že vám môžem za ňu poďakovať a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je Jonas Fernández. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pekné poobedie vám všetkým. Vrátilo sa nám opäť slniečko. Chcel by som sa poďakovať za prácu spravodajcu Torvalca. Myslím si, že dokument, o ktorom dnes hovoríme, je dobre vyvážený. Je má dobré smerovanie a tým pádom bude aj dobre smerovať našu diskusiu na výbore v nadchádzajúcich miestnostiach. Nemôžem súhlasiť so všetkými bodmi, avšak je to veľmi užitočný dokument a tvorí dobrý základ konštruktívnej diskusie na výbore, tak aby sme dospeli k dohovoru v nadchádzajúcich mesiacov. Konečným cieľom tohto dokumentu je analýza bankovej únie. Avšak banková únia nie je úplná. A máme zatiaľ regulačné opatrenia, máme tu európsky dozor nad e, bankovými inštitúciami a máme aj orgán, ktoré môže riešiť prípadné bankové krízy, ako aj fond, ktorý umožňuje e, záchranu týchto bank. Takže pokiaľ budeme mať problém s konkrétnou bankou, bolo by rozumné, aby okrem tej primárnej zodpovednosti e, predstaviteľov banky existovala aj európska zodpovednosť, pretože sme to my, ktorí zodpovedáme. E, my nezodpovedáme za kontroly. To, e, my zodpovedáme za tieto kontroly a dozor. To, to sú práve európske orgány. A s existujúcom hm, modele a, ale v tomto modele, ktorý máme, budú na zodpovednosť brané členské štáty. A boli by zároveň aj to konečnou inštanciou, ktoré by museli zaplatiť v podobe záruky za vklady. Takže je tu veľká nerovnováha, pretože kontrola sa realizuje z jednej úrovne, avšak nakoniec e, to bude niekto iný, kto bude platiť za chyby, ktoré sa e, v rámci dozoru zistia. Niektoré zemi, ktoré realizovali bankový dozor, niesli aj straty, pretože tá zodpovednosť bola na národnej úrovni ale teraz keď máme spoločné inštitúcie, bolo by ťažké vysvetliť občanovi, že občania z jednej krajiny musia v podstate ručiť za vklady občanov inej krajiny iba kvôli tomu, že dozorné orgány Európskej únie neplnili si dostatočne svoju kontrolnú úlohu. Tá situácia musí byť vyvážená, musia byť dobrá banková únia. Treba teda povedať, že ehm, aj v tomto dokumente musíme povedať, že tu existuje potreba završiť vývoj bankovej únie, aby sme mali e, spoločný systém garancie vkladov, určitý spoločný backstop, aby sme mohli čeliť budúcim krízam my v tomto duchu pozmenujúce návrhy v tomto duchu, ale musím povedať, že v prvom rade musíme dokončiť bankovú úniu. O tom budeme diskutovať a ja by som sa ešte chcel poďakovať pánovi Torvalcovi. My sme spolupracovali aj na iných správach a samozrejme s veľkým potešením budeme pracovať aj v tomto kontexte. Ďakujem veľmi pekne. A teraz ďalší rečník. Ďakujem veľmi pekne. Hovorí pán Lunes. Ja sa ospravedlňujem za môjho kolegu, ktorý tu nemôže byť. Ďakujem veľmi pekne e, spravodajcovi za to, že predložil dobre vyváženú správu e, ohľadom bankovej únie. Zvlášť, ak sa pozrieme na e, záležitosti, ktoré sa týkajú e, prania špinavých peňazí. Avšak čo sa týka rovnakých záležitostí, e, Robert si myslí, Robert Zil si myslí, že by mali byť formulované jasnejším spôsobom a mali by ísť v budúcnosti ruka v ruke. Nie je presvedčený o zachovaní diverzity bankových modelov, pretože sa ukázalo, že práve tieto záležitosti vôbec nie sú udržateľné. Takisto povedal, že oceňuje prácu, ktorá bola vložená do tejto správe, hovorí, že je komplexná a e, je vecná. Teší sa na diskusiu k tomuto modelu. Pán Filip Lamberts. Hovoríme o Bankovej únii. Áno, vy ste tieňový spravodajca. Môj šéf ma nikdy na to nikdy neupozornil. Ale môjim šéfom je výbor Ekon. Dobre, možno niekedy na budúce, hovorí pán Lambert. Miguel Viegas. Vy ste si vedomí, že ste tieňovým spravodajcom. Niečo rýchlo zimprovizujem. Ako obvykle, ako v, ako obvykle v Portugalčine. Ďakujem. Musíme však vyjadriť naše výhrady k tomu, čoho sme svetkami. Ide o to, že základné princípy, ktoré tvoria základ bankovej únie, e, samozrejme je tu otázna efektivita. Hovoríme o dvoch veľkých inštitúciách, a vzhľadom na to, že banková únia bola e, vytvorená, medzičasom už zmizli ďalšie banky. Bol tu fenomén práve koncentrácie takéto moci, ktorý je znepokojivý. Je tu explicitná garancia verejnosti, ktorý vychádza zo samotných rozmerov týchto štruktúr. Záležitosť riešenia nám poukazuje na komplexnosť tohto problému. V špecifickom prípade Portugalska myslím si, že je jasné, je problém, že sú tu zaangažované e, verejné peniaze, ako e, banka de Spiritu Santu, kedy Portugalsko musí zaplatiť 750 miliónov vo forme vkladov, e, ktoré boli v správe banky. A rezolučný fond nemá dostatočné prostriedky. A tá situácia vôbec nie je vyriešená do posiaľ. Takže, takže počúvame stále informácie, ktoré hovorili, že kapitálové rezervy sú oveľa silnejšie a väčšie, ako boli predtým Avšak to, kvôli, to je kvôli Bazileju 3 a modelom, ktoré si uložili banky sami. Ak si spomenieme na pákový pomer, sme stále veľmi ďaleko od vytvorenia, eh, vytvorenia robustného bankového systému a záruk. A práve preto táto správa má množstvo negatívnych zákutí a preto mám aj ja výhrady pretože ak príde, alebo respektíve keď príde ďalšia hospodárska kríza, potom si myslím, že tu bude otázka toho, aká odpoveď tu eh, bude. A samozrejme, to môže mať negatívny dopad Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem spravodajcovi za jeho návrh. Myslím si, že v jednotlivých bodoch táto správa eh, bude menená z našej strany, pretože máme iný eh, prístup, čo sa týka bankovej únie a zo strany dozoru. My tu vidíme veľmi kritické body pretože sme sa e, zamerali na e, kredity, respektíve práve táto vkladová časť je veľmi e, veľmi výrazne zastúpená. Vieme, a sú tu veľmi rizikové systémy, ktoré uvidíme, ako vydržia aj tento rok. Avšak vystavujeme sa riziku, že neustrážime to, kde sú práve tie závežné problémy a kde by sme potrebovali ešte dodatočné záruky. Takže práve návrh spravodajcu, aby sme tu dali aj nezávislé dlhy, tak tu ide o to, že ich vystavujeme práve riziku hodnotenia zo strany bank. Myslím si, že toto môže mať dopad na bankové systémy a v konečnom dôsledku na celú ehm, eh, celé hospodárstvo spoločenstva. A samozrejme musíme eh, sa na to pozrieť eh, predovšetkým. Musím povedať, že musíme pristúpať k tomu racionálne. Čo sa týka pozície MPL, z našej strany. Nepochybne je to na to, aby sme mohli MPL vyriešiť na národnej úrovni. No, samozrejme, musí, nesmieme sa prikláňať k, výrazne k tomu e, stra, k tomuto e, smeru, pretože ak vytvoríme automatizovaný systém, potom môžeme ešte naopak e, prehlbiť e, bankové krízy, do ktorých budú zatiahnutí aj e, občania. Môže to vytvárať mnohé problémy, takže predtým, než budeme takéto veci navrhovať, e, musíme byť e, zodpovední predovšetkým zo strany predkladateľov a samozrejme aj zo strany predkladateľov správy. Takže chcel by som, mali by sme Mm. nemali by sme aktualizovať vyslovene politiku BCM, aby, respektíve Európskej centrálnej banky. Čo sa týka konceptu riešenia sporov, myslíme si, že tieto neboli nejakým radikálnym spôsobom revidované, avšak musíme sa pozrieť, e, kde sú tie najvhodnejšie riešenia. Banková únia e, by mala rátať práve so zdieľaním rizík ktoré bude, e, čo by malo byť schválené čo najrychlejšie. A samozrejme, je to príliš komplexné, aby sme dospeli k nejakému riešeniu. No a posledný bod, s ktorým azda budú súhlasiť aj kolegovia, je e, diskusia od e, bankovej separácie. Myslíme si, že toto bolo tiež súčasťou legislatívneho obdobia. O tom sa už vôbec nehovorí. Ďakujeme veľmi. Pán Lange, dnes ste mali veľkú flexibilitu, pokiaľ ide o rečnícky čas. Nie, bola to minúta. Využijem to. Chcem eh, tento bonus eh, využiť pre seba Vraciame slovo mm, pánovi spravodajcovi. Ďakujem, pán predseda. Sú tu viaceré poznámky, e, v ktorých tieňoví spravodajcovia nesúhlasia. Vieme o tom už nejaký čas a väčšina z nich súvisí s nevyvrženým rozpočtom a e, chábou produktivitou ak sa nám nepodarí vyriešiť tieto problémy, nepodarí sa nám e, opraviť samotný systém. To je jedno. Druhá vec, eh, so všetkou úctou, kolega Vale, domnievam sa, že eh, zvrchovaný dlh Talianska je osobitný prípad. Môžeme sa snažiť o spoločné riešenie. Nie som však optimista že sa to podarí, keďže mm, sa nám asi obom nepodarí nájsť nejaké zázračné riešenie v súvislosti s dlhom. E, tu je veľmi e, úzke okno príležitosti. Ale ak sa niečo dá napraviť, napríklad e, otázka zlých úverov, tomu sa venujem v správe, je tu aj veľká snaha pre úplné e, prepracovanie pravidel. Tu asi väčšinu nezískame v skupine, ale e, Mm, e, ďakujem všetkým spravodajcom za svinúko Filipa, ale som presvedčený, že sa k mne ešte vráti v tejto e, záležitosti. Ďakujem pekne. Takže mm, do 24. oktobra môžete prekladať na návrhy. O tom budeme diskutovať 19. novembra a hlasovať vo výbere 26. novembra. V plene sa to má schváliť v januári. A teraz ďalší bod. uplatniť článku 1 5 e, e, e, na určité kategórie štátnej pomoci spravodajca Sander Lunes. Veľmi rád uvediem tento spis, ale neviem, či niektorí kolegovia mm, by nechceli sa zúčastniť hlasovania. Nemohli by sme zmeniť samotný program? No, neskôr sa o tom bude e, hlasovať. Musíme v každom prípade počkať e, na e, ďalšie hlasovanie. Takže poprosím vás, aby ste sa tomu rýchlo venovali. Takže je to iba jedna, nie dve správy. Všetci vieme, že zriadenie Európskej únie a mm, otvoreného trhu politiky hospodárskej súťaže sú tu veľmi dôležité oblasti a teda E, vždy podporujeme snahu Európskej komisie odstraniť akékoľvek prekážky hospodárskej súťaže. I keď to nie je vždy jasné, čo e, činí, e, tvorí takéto, takúto deformáciu hospodárskej súťaže, aké pravidlá treba uplatniť a podobne. A preto máme tu jeden z mechanizmov iniciatívy modernizácie štátnej pomoci. Komisia to rozbiehla v roku 2012 s tým, aby sme to uplatnili v tom prípade, keď e, to najviac ovplyvňuje vnútorný e, trh. Je tu požiadavka dobrej spolupráce e, s členskými štátmi na decentráciu zodpovedností pri implementácii opatrení v súvislosti so štátnej pomocou, pretože to prispieva k účinnosti kontroly štátnej pomoci. V súčasnosti zistujeme, že národné a regionálne orgány častokrát si neuvedomujú tú skutočnosť, že prostriedky Európskej únie nie sú automaticky e, e vylúčené z pravidel, ktoré uplávňujú, uprav, upravujú štátnu pomoc, prípadne spadajú pod ňu. E, E, to zrejme e, súvisí s tým, že prostriedky únie sú upravené podľa článku 107, iba v tom prípade, ak členské štáty to nejakým spôsobom kontrolujú. A správa sa venuje tomu, ako odstrániť tento zmenok, ako vylepšiť interakciu e, s vnútroštátnou úpravou štátnej pomoci. Komisia navrhuje upraviť príslušné nariadenie a o to tu ide potom, ako schválime uvedený návrh, e, potom komisia bude môcť e, e, navrhnúť diskusii o rozšírení rozsahu pôsobnosti, aby sa do toho dostali mm, ďalšie druhy projektov, ktoré sa z časti financujú z prostriedkov únie. Čiže je to technicky náročný spis. Osobne podporujem prístup Európskej komisie a to je ten dôvod, prečo by som chcel navrhnúť, pretože ide o iba e, pred bežný krok e, pre ďalšie diskusie. Navrhujem e, zjednodušený postup, ale neviem, ako kolegovia budú trvať na bežnom postupe s pozmeňujúcimi návrhmi. Môžeme sa na to pozrieť, ale Myslím si, že práve tento spis e, e, spadá pod e, možnosť uplatniť zjednodušený postup. Takže navrhujete zjednodušený postup. To bude závisieť od stanoviska ostatných politických skupín. Najprv EPP, Markus. Hovorím v mene Sirpe Petikena. Budem veľmi stručný. Má dlhý prihovor. Ja to stručne podporujeme prístup spravodajcu EPP súhlasí s obsahom aj s návrhom uplatniť zjednodušený postup. Ďaká. E, e, e, vážim si to, že ste to zhrnuli. SAD. Nie, to je banková únia. No, to sme my, prváš. Mene SAD v mene kolegu Morgano, ktorý tu žiaľ nemôže byť. <clears throat> Nie je to veľmi dlhé, ale aj takto nebudem čítať. Podstata je jasná. Návrh komisie je dobrý návrh a návrh e, spravodajcu má tu zjednodušený postup pri e, sklbení e, programu pre budúcnosť Európy Európy a štátnej pomoci. To je tiež e, dobre a preto to môžeme podporiť. Excellent. Výborne. Skupina ALDE. Ďakujem veľmi pekne, drahý predseda. We the work. E, vážime si snahu e, spravodajcu, súhlasíme s tým, e, aby spis sa vyriešil s jednodušeným prístupom, takže tento návrh podporujeme. Ďakujem, zelený. No comment. Žiadne pripomienky. GUE. My podporujeme uh, urýchlený postup. Ďakujeme. Nuž takže to uzavrieme mm, nasledovne. Spravodajca predloží túto správu, e, v ktorej e, schválil uvedený návrh parlamentu. To znamená, že predložíme to do pléna e, podľa pravidla 50 odsek 1 a teraz ďalší, posledný bod vlastné zdroje. Nie, nie, prepačte, je to hlasovanie. Toto sme už prebrali. Program je aktualizovaný. Chcel by som vás požiadať. A teraz eh, žiaľ, keďže slnko eh, svieti mi do očí, budem eh, vás vidieť počas hlasovania. Chcel by som požiadať technikov, aby aspoň z časti spustili žalúzie, aby nám nesvetelo slnko do očí, takže skúsme, vyskúšajme hlasovacie zariadenie. Okay, we can close the test. Končíme skúsobné hlasovanie. Now we can move uh, Okay, so we start, we, we put to the vote the... Takže hlasujeme o návrhu e, e, e stanovisku o vlastných zdrojoch. Pozmeňujúci návrh 67. Kto je za? Pán Vynik. Mikrofón. Rada by som eh, povedala niečo. Eh, ľutujem eh, to, ako sa na tomto spise pracuje. Diskusia o kompromisných návrhoch prebiehla včera večer Včera večer e, sa prepísali dva kompromisné návrhy. Menšie zmeny, tomu rozumie, ale kompromisný návrh E a G sa e, zmenili výrazne. Mali by sa predoskladovať na stretnutí tieňových spravodajcov. To nemusí byť e, vec vecou dohody medzi EPP a SAD bez účasti ostatných skupín. Pre mňa je veľmi dôležité, aby sme e, mali otvorené komunikačné kanály v súvislosti e, s narábaním s týmto spisom v skupine eh, spravodajcov spravodajcov. Našťastie toto nestalo. Aj spravodajca chce niečo povedať? Eh, na, eh, tieni, na, na spravodajcov sme o tom hovorili pred týždňom a na nešťastie niektoré pracovné skupiny, politické skupiny reagovali na kompromisné návrhy iba včera po obede. No, už sa mi nepodarilo rozvolať ďalšiu schôdzu tenevých spravodajcov, ale dostali sme výsledky niektorých politických skupín, ktoré interne sa poradili o svojom stanovisku eh, ohľadom kompromisných návrhov, takže eh, na Margo kolegyne z ALDE Môžem povedať, že to bola jediná e, pre nás e, e, realizovateľná možnosť. A väčšina návrhov sa do kompromisov dostalo. Ďakujem pekne. Teraz pokračujem v hlasovaní. Pozmeňte návrh 67. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutá. 68 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnutá. 69 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnutá. 70 za. Proti? Eh, eh, overíme 70. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 71 za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 72 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 73 a 74 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromisný návrh A, za, proti, zdržali sa, schválený. 16 za, proti. 16 za, proti. Overíme 16. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. E, zamietnutá. 17 e, za, proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Pozmením sa návrh 83, príslušná časť 2, za, proti, zdržali sa, zamietnutý 83, 4, za, proti, zdržali sa, zamietnutý 76, 77, 78, za, proti, zdržali sa. Áno, máte pravdu, 76 a 77 za, proti, zdržali sa, schválený 78 za, a odpadáva 80 80, 81, 82, za, proti, zdrzeli sa, schválený, schválené, 64, 84 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 85 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 90 a 88 to stiahujem, takže 87 a 89 hlasujem an blok, za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 90 a 92 unblock, zaproti zdržali sa e, zamietnutí, a kompromisné AA zaproti zdržali sa schválené, 94 za proti overíme 94, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý 95-96 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Kompromisný návrh B za, proti zdržali sa za schválený. pozmeňujúce návrh 98 za, proti zdržali sa, zamieta sa. Kompromisný návrh C za, proti, zdržali sa schválený, kompromis D, za, proti, zdržali sa schválený, pozmeňujúce návrh 27, za, proti, zdržali sa schválená, 4 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromisný návrh E. Nie, pozmení sa návrh 28 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromisný návrh E za, proti, zdržali sa schválený. Pozmení sa návrh 7 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 30 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 31 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 32 za, proti, hovoríme 32, hlasujte prosím. Končím hlasovanie. Zamieta sa 20, 21, 33. hovoríme 33. Končím hlasovanie. 20 a 20, takže zamieta sa. 34 za, proti zdržali sa schválený kompromisný návrh F, za, proti zdržali sa schválený 37 za, pro, proti tri, zamietnutý kompromisný návrh G, za, proti zdržali sa schválený 42 za proti zdržali sa zamietnutí, 43 raz, 2, 3 e, za proti zdržali sa zamietnutí, až, e, aha, e, schválené 48, e, zamietá sa e, 49 za proti 49, e, overíme si. Štyridsaťdeväť. 21, 21. Zamieta sa. sa návrh 50 za, proti 49, to je to, o čom sa práve hlasovala, teraz 50 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 51 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 52 za, proti, Hovoríme 52, hlasujeme. Uzatvárame hlasovanie. Zemita sa 53 za, proti, zdržali sa, Zemita sa 54 za, proti, zdržali sa, Zemita sa 55 za, proti, zdržali sa, Zemita sa. Kompromisný návrh I za, proti, zdržali sa, schváluje sa. 61 za, proti, zdržali sa, Zemita sa. 63 ra, za, proti, zdržali sa, Zemita sa. 62 za, proti, zdržali sa, Zemita sa. Kompromisný návrh? Nie. 64 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 11 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 12 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 13 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Hlasujeme o návrhu komisiu v záverečnom znení. Hlasujeme menovite, nech sa páči. Končím hlasovanie. 32 za, 9 proti, 3 sa zdržali. Je to schválené. Blahoželáme spravodajcovi. No, uh, budget... A teraz, ak sú prítomní kolegovie z rozpočtu, vítam eh, Žana Tui. Mm, mm, treba urobiť predstavku, alebo môžeme pristúpiť rovno k hlasovaniu.